Dámy a páni, špecialisti, drahí kolegovia, drahí účastníci tohto vypočutia, chcel by som vás privítať eh, na tomto zasadnutí, na tomto vypočutí, ktoré zorganizovali spoločne výbory pre rozpočet, eh, výbor KONT, DV a AFET, pokiaľ ide o e, finančné ako aj daňové zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré sú zo strany Európskej únie venované na externú e, migračnú pomoc. Chceme dnes zhodnotiť, akým spôsobom od roku 2015 za akých podmienok Európska únia zareagovala na utečenecké výzvy, pokiaľ ide o túto pomoc, za akých podmienok ich adaptovala a vytvorila aj častokrát nové nástroje v naliehavých prípadoch, aby sa nevytvárala akási rozpočtová galaxia. Takže teraz e, si chceme položiť zásadné otázky, pokiaľ ide o rubriku číslo 4 v viacročného finančného rámca. To znamená, že všetky prostriedky, ktoré sú investované alebo vydávané e, na utečeneckú e, politiku mimo územia EÚ, 16. mája sme mali spoločné vypočutie spolu s Badge Kont Líbe o efektívnosti takýchto prostriedkov z rubriky číslo 3, pokiaľ ide o zareagovanie na takúto utečeneckú výzvu vnútri hranic Európskej únie. Pokiaľ ide o tieto finančné toky, keď štrukturálne prostriedky sú udelované na implementáciu v teréne až do kontroly efektívnosti vynakladania týchto prostriedkov. Teraz samozrejme chceme preskúmať, aké poučenie môžeme z tohto si zobrať pre nasledujúce programové obdobie po roku 2021. Je to rozdelené na dva panely, toto vypočutie, pokiaľ ide aj o rôzne finančné modely a vývoj. A druhý sa týka výsledkov z terénu. Každý panel bude mať vlastnú diskusiu, pokiaľ ide o DG Bač Európskej komisie nebude zastúpené v tomto paneli, aby mohla s nami sa podeliť o <clears throat> svoju perspektívu v rámci tejto diskusie. E, toto vypočutie je webstreamované. A predtým, než začneme s týmto vypočutím, odovzdám teraz slovo môjmu spolupredsedovi, pánovi Javier Kouzo Vermujovi, ktorý je podpredsedom výboru pre zahraničné záležitosti, aby nám povedal niekoľko slov na úvod. Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo. Ďakujem pekne, pán spolupredseda. Takisto chcem poďakovať e, a za toto prijatie a budem sa snažiť byť e, stručný. E, budeme mať krátky čas na to, aby sme si vypočuli všetkých našich respektorov, aby sme sa takisto zúčastnili na tejto dôležitej téme, ktorá prichádza v tom najvhodnejšom momente, pretože minulý týždeň sme pripomenuli, že utečenecká otázka naďalej zostáva veľkým a dramatickým problémom a ešte stále nevyriešeným, pretože vidíme eh, eh, že loď, ktorá na palube mala 600 mužov, žien a detí, dokonca aj 123 eh, nesprevádzaných mladistvých bola potopená na mori, čo bolo spôsobené tým, že členské štáty Európskej únie nechceli ho ju prijať. vieme veľmi dobre, že eh, konverzácia na ministerskej úrovni, pokiaľ ide o azylové otázky v Európskej únii, takisto sa začína venovať tomuto, teda venuje sa, ale momentálne na mŕtvom bode. A uvidíme, a nechceme to nechať len na nasledujúci eh, summit. Minulý týždeň sme boli svetkomia eh, oznámenia Európskej komisie, pokiaľ ide o návrh nariadenia, pokiaľ ide o budúce finančné nástroje pre vonkajšiu pomoc. A toto nás vedie k špecifickej téme dnešného vypočutia, aby sme zvážili eh, finančné toky európskej pomoci, pokiaľ ide o, o utečeneckú otázku. Chceme vedieť, eh, že či eh, v rámci prerozdelenia prostriedkov a takisto riadenia prostriedkov, pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, vonkajšiu pomoc, v oblasti e, utečeneckej a migračnej, aby sme si to všetko zvážili, aby sme zabezpečili tak dohľad, ako aj demokratické riadenie tejto témy. Avšak zároveň chceme si vypočuť, ako e, e, sa toto všetko odrazí v návrhoch komisie, hlavne pokiaľ ide o fúziu dvoch finančných nástrojov do jedného finančného nástroja, ktorý bude eh, globálne pokrytý a ktorý eh, bude eh, venovaný práve migrácii v rámci tohto systému. Budeme mať čas na diskusiu. Už sme diskutovali o budúcných finančných nástrojoch a náš postoj je už veľmi dobre známy. My súhlasíme s cieľmi nových nástrojov, ktoré budú zabezpečovať vonkajšie vonkajšiu činnosť, ktorá bude koherentnejšia, strategickejšia a takisto flexibilnejšia a účinnejšia. Zároveň však chceme zabezpečiť to, aby zjednodušenie nebolo na úkor transparentnosti, ako aj zohľadovania výsledkov. A teda dúfajme, že budeme môcť k tomu prispieť. Poprosím najprv kolegyňu Elizabeth, ktorá je riaditeľkou pre eh, Európsky inštitút migračnú politiku. Potom to bude Christian Leffler, ktorý je generálnym sekretárom EEA. S, čiže Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A nakoniec sa vyjadri pán Ken Dance, ktorý je generálnym riaditeľom DigiDevco a nakoniec to bude pán Maciej Popovský, ktorý je eh, generálnym riaditeľom DigiNear. Pre otázky rozširovania, ako veľmi dobre viete, Európsky v Európskom parlamente máte obmedzený rečnícky čas, takže poprosím rečníkov a rečníčky, aby na úvod obmedzili svoje príspevky na 7 minút. Teraz odovzdám slovo pani Kolet. Nech sa páči, máte slovo. Much, Dobrý deň, som rada, že som dnes popoludní tu poskytnem také všeobecné reflexie, skúsenosti počas uplynulých rokov a takisto niekoľko postrehov, pokiaľ ide o financovanie externej dimenzie. Viem, že viacerí panelisti majú oveľa viac prehľadu, vnútorného prehľadu o tom, ako to funguje alebo fungovalo počas uplynulých rokov. Tá práca je založená na výskumoch, e, ktoré robili kolegovia e, v Inštitúte migračnej politiky, forenzná analýza e, a tak ďalej, rozhovory a viacero diskusných kôl, ktoré sme organizovali, aby sme lepšie pochopili, akým spôsobom MFF využíva externú dimenziu v migrácii v skratke, toto bolo obdobie experimentovania a inovácie. Pokiaľ ide o migráciu a financovanie v zámorí, a e, pokiaľ ide o e, e, katalizátor, ktorý spôsobila kríza v rokoch 2015 a 16, myslím, že všetci si na to spomíname. Čo sme zaznamenali, bol, boli signifikantné nárasty tak interne ako aj externe e, na základe viacerých fondov e, pre migráciu v roku 2017. Rozpočet e, musel poskytnúť dodatočných 3,5 miliard pre opatrenia týkajúce sa miliardy, migrácie a potom sa tam týkala nejaká časť, čiastka toho spúšťačov migrácie a tý, urobila sa to tak, že sa realokovali prostriedky z iných častí rozpočtu, ale aj bezpečnostné e, fondy sa realokovali. No a tieto eh, eh, kontingenty už boli vyčerpané, čiže sme obmedzení v tom, čo môžeme robiť, eh, pokiaľ ide o rýchlu reakciu a dynamickú reakciu na zmeny na základe, dodatočnej, na základe toho, že dodatočná flexibilita v európskom rozpočte sa vyplýtvala. Ale je takisto zaujímavé, že zatiaľ, čo tu boli nárasty vyvinutím nových fondov pre migráciu, niek- ktorá z tejto, niektoré z týchto financií e, vlastne e, bolo opakovane použitých, čiže e, sa to označuje za takú práčku. Uvediem príklad, 1 miliarda eur komisia naplánovala facilitu pre utečencov v Turecku v roku 2015. Čiže to bolo, e, tam boli peniaze z nástroja pre e, predvstupovú pomoc a potom sa to opakovane použilo e, v rámci konferencie vo februári 2016, čiže niektoré z týchto financií sa započítali viacerými spôsobmi a boli to tie isté financie, čiže aj toto treba zobrať do úvahy, keď sa snažíme pochopiť, akým spôsobom alebo koľko peňazí sa vlastne vynakladá Čiže eh, jedna vec, ktorá, eh, s ktorou sme sa stretli, že ako málo ľudí eh, v európskych inštitúciách naozaj mali také celkové pochopenie alebo prehľad o tom, akým spôsobom boli poprepájane jednotlivé fondy, fondy a akým spôsobom prebiehal ten pohyb medzi tými fondmi. Myslím si, že to je čosi, čo až teraz sa ukazuje ako vlastne prechádzame do ďalšieho európskeho rozpočtu. Čo sme zaznamenali minulý rok, je inovácia vo forme viacerých nových finančných nástrojov ako fond Madad, ktorý sa zameriava na nehumanitárnu pomoc pre, sírske, eh, pre, pre sírskych utečencov, eh, ďalší fond pre Afriku, eh, tam sú spúšťače pre legálnu migráciu a takisto potom fond pre Turecko, ktorý sa zameriava na e, inú ako humanitárnu pomoc a tieto financie e, išli z rôznych nástrojov a takisto e, pritiahli príspevky od členských štátov Európskej únie. Fondy sú zaujímavé, pretože je tam, sa snažia teda <clears throat> rýchlejšie sa zmeniť zmluvné projekty 1,7 miliard eur a všetci, čo poznáte európske procesy, viete, že sa tie e, financie realekovali oveľa rýchlejšie, než ako je to obvyklé, čiže potom sú tu otázky toho, ako na to nadviažeme, ako zabezpečíme, že tie financie sa využijú efektívne, ako sa rýchle vynaložia, aby to teda fungovalo. Čo sa týka tých eh, poolingových fondov, tam boli určité omeškania eh, členských štátov. Eh, na základe našich rozhovorov sme sa tým zaoberali. Opýtali sme sa členských štátov, prečo váhajú nad týmito príspevkami. Je tu celý rad dôvodov. Niektoré organizácie majú vlastné agentúry, niektoré štáty majú vlastné agentúry, ktoré už sa venujú pomoci v týchto oblastiach. To znamená, e, že už v podstate tu venovali zdroje na túto otázku. Niektoré štáty mali pocit, že prispievajú do iných fondov, ktoré tiež čiastočne pomáhajú v tejto oblasti. A niektoré členské štáty takisto mali svoje vlastné záväzky na zahraničnú pomoc a teda neboli schopné nájsť ešte ďalšie zdroje, ktoré by mohli venovať tejto otázke, čiže sú tu určité obmedzenia vzhľadom na to, čo môže Európska únia urobiť a v tejto chvíli sa zamýšľame práve nad tým, akým spôsobom zabezpečiť ďalšiu e, externú činnosť v susedských štátoch. A je tu práve tá otázka, či vôbec Európska únia a členské štáty sú schopné financovať tieto aktivity. Ďalej sú tu obmedzenia, pokiaľ ide o to, čo môžeme vynaložiť, pretože 90 externej pomoci sa musí kvalifikovať ako zahraničná, čiže rozvojová pomoc. A vieme, že je tu celý rad cieľov vrátane bezpečnosti a to e, obmedzuje určenie, respektíve kvalifikáciu týchto zdrojov v rámci tých hlavných cieľov a existujúcich fondov. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sa tie finančné zdroje vynakladajú v rámci týchto fondov. Máme tu niekoľko agentúr, ktoré sa do toho zapojili, ale chcela by som spomenúť najmä niekoľko poučení, ktoré sme načerpali z nášho doterajšieho výskumu. Poprvé, dôvody. Môžeme sa zamyslieť nad tým, z akých dôvodov chceme riadiť migráciu takto, vo, vonkajšom, vo vonkajšej dimenzii za hranicami. Prvá vec, e, ktorú e, by sme mohli teda budem rada, keď už ju v žiadnom dokumente neuvidím, pretože v podstate by to mohlo byť použité, tak ja si myslím, že je to podcenenie e, jednotlivých efektov, ktorý môže mať rozvojová pomoc na migráciu. Dúfam, že už teraz si uvedomujeme skutočnosť, že e, navyšovanie e, pomoci rozvojovej neznamená zníženú mobilitu z rozvojových krajín a to je e, zvyšujúca sa oboznamenosť s tým, čo sa nazýva na, ako rozvojová pomoc ako sa navyšujú eh, financie, tak ľudia sú stále mobilnejšími. Možno nie sú mobilnejší eh, smerom k Európe, ale mobilnejší vo všeobecnosti a toto musíme zobrať do úvahy. Ale takisto je tu zložitejší vzťah, pokiaľ ide o lokality a eh, mobilitu, zvyky migrácie, nakoľko je to súčasťou lokálnej ekonomiky a nakoľko regionálnej ekonomiky a nakoľko je to súčasťou vlastne teda života generácií ale nie niektorých komunít v iných častiach sveta. Pokiaľ ide o perspektívu, e, rozvojovú perspektívu v jednej komunite, tak e, o niekoľko mil ďalej e, to má inú funkciu, čiže naozaj musíme začať chápať zložitosť toho, čo nazývame rekurzy v rámci tohto, tejto záštity a naozaj chápať, akým spôsobom disagregovať všetky tieto údaje Druhá vec. Ide o to, že Európska únia má viacero cieľov, niekedy sú aj v rozpore, pokiaľ ide o financovanie migrácie, napríklad bezpečnosť, v konflikte často s e, cieľmi humanitárneho rozvoja. E, humanitárna oblasť je často podfinancovaná a obrovské prostriedky idú na bezpečnosť, riadenie hraníc, čo zase ľudia tam vnímajú ako prekažku vo fungovaní lokálnej ekonomiky v rámci regiónu. Takže taká súhra alebo vzájomné pôsobenie týchto konf- často v konflikte stojacich priorít, tak aby sa navzájom podporovali a nepodkopávali. Druhá vec, to je také výhľadové, teda ako EÚ byť, má byť proaktívna aj reaktívna. Ten nový fond, ktorý sa zriaďuje, ktorý zriadujú európske inštitúcie v tomto období, vychádza z toho, že je tu ochota e, zaoberať sa obomi dimenziami a rovnováhou medzi proaktivitou a reaktivitou, aj z rozpočtového hľadiska, aj z hľadiska dohľadu, keď rôzne fondy e, dáme dohromady v takomto veľkom fonde pre rozvoj e, susedstva a medzinú spoluprácu. Kto to bude riadiť, e, kto to bude kontrolovať. A to bude iste veľký boj, ktorý prebehne v najbližších mesiacoch a rokoch. A toto je potrebné si uvedomiť. Ďalej, schopnosť ponaučiť sa zo skúseností posledných rokov, áno, väčšia flexibilita, väčšia efektívnosť, to je vec, ktorú máme na, zrese, na zreteli eh, a tiež eh, kontrolovateľnosť. A na záver chcem povedať ešte ďalšiu kľúčovú vec a to zamyslieť sa nad tým, čo sme sa naučili, čo sú tie benchmarky, referenčné hodnoty, pokiaľ ide o úspech migračnej politiky, financovania externej dimenzie a tak ďalej. E, keď sa pozrieme na súčasné nástroje, e, napríklad percento návratu do konkrétnej krajiny alebo miera tokov do Európy, e, to nie sú dobré ukazovatele. Musíme mať ukazovatele, ktoré lepšie budú odrážať úspech v tomto kontexte, čo sa snažíme dosiahnuť a ako teda zmerať dlhodobé efekty. A v tejto súvislosti minulosti. Ja myslím, že je tu istá príležitosť, kým budeme mať ďalší rozpočet, niektoré vyhodnocovania urýchliť, kam tie peniaze išli, ako boli vynaložené, 2020. Na to nemôžeme čakať, musíme sa nad tým zamyslieť pred ďalším rozpočtom, ako ten učiaci proces v úvodzovkách urychliť a využiť ponaučenia už pri uh, formulovaní cieľov do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, si dovolím vám pripomenúť, že máme veľmi obmedzený časový priestor a ako som vám už hovoril, je tu zo strany tlmočníkov aj prebiehajú tu štrajkové aktivity, e, takže nebude možné mať zabezpečené tlmočenie po 18.30. Experti, ktorých si chceme vypočuť, poprosím, aby naozaj obmedzili svoje e, príspevky na 7 minút. Inak nebudeme mať príležitosť si vypočuť všetko. Teraz druhým bude kolega Christian Leffler, ktorý sa vyjadrí. Merci, le Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť naozaj byť veľmi stručný v mojom príspevku. Len zo pár poznámok k tomu celému rámcu, v akom externé financovanie migrancie prebieha vzhľadom na to, že tu máme ďalších dvoch vynikajúcich kolegov, Stevko a Nír, ktorí o konkrétnom riadení financovania majú oveľa viac poznatkov. Za ostatné roky došlo k značnému vývoju nového prístupu, holistickejšieho prístupu k migrácii, teda úplné zakomponovanie migrácie do našich celkových vzťahov s tretími krajinami a inými regiónmi sveta. Vytváranie nových partnerstiev, zdôrazňovanie vzdielaných zodpovedností. Už to tu bolo uvedené, že pokiaľ ide o nástroje, máme Valecký Trust Fund, máme špeciálny fond eh, s Tureckom, Ďalej máme partnerský rámec s viacerými krajinami v Afrike, potom máme iné regionálne prístupy v iných častiach sveta, máme rámce, ako napríklad spoločná cesta vpred z e, Afganistánu, kde sme sa snažili tiež zaintegrovať ako jednu z dimenzií migráciu v našich celkových vzťahoch. Ja si myslím, že tento prístup e, už začína prinášať výsledky. Sú to štruktúralne otázky. Nie je to vec, ktorá by prišla, priniesla okamžité výsledky. E, musíme postupne e, budovať vzájomné porozumenie a spoluprácu, než uvidíme reálne výsledky. Ale ten pokrok je už hmatateľný, je už viditeľný v oblasti spolupráce s tretimi krajinami, v oblasti migrácie so zohľadnením konkrétnych okolností v konkrétnej krajine nášho partnera, výzvy, očakávania, nádeje v konkrétnej situácii. Tiež e, partnery sa viacej politicky zavazujú, zavazujú na úrovni bilaterálnej aj regionálnej a dokonca aj multilaterálnej v rámci prebiehajúcich rokovaní o globálnom kompakte o migrácii. Ďalej, Uvediem veľmi dobrý príklad, ktorým sú naše vzťahy s Africkou úniou a komisiou Africkej únie. Je tu bilaterálne väzanie na Abidžanský summit minulý rok, keď sa pripravuje kontinentálny dialog o otázkach migrácie a s tým, že chceme riešiť výzvy v Afrike, v, Af- v Európe a teda na rozmedzi týchto kontinentov. A tiež sme pripravili alebo pripravujeme trilaterálnu formu spolupráce ešte aj s OSN, EU, Africká únia, OSN na všeobecnej úrovni a potom špecifickejšie e, v prípade Líbie. A všetci ktorí sa zaviazali, Africká únia, komisia, jednotlivé oddelenia Európskej únie, a IOM a UNHCR v mene OSN. Rýchle, flexibilné financovanie e, z Európskeho váleckého trust fundu e, je na to napojené. Čiže to sú najpodstatnejšie výsledky od novembra či decembra minulého roka. A tá práca stále prebieha s libyskými orgánmi tak, aby sme mohli efektívnejšie bojovať proti obchodovaniu a prevádzačstvu. Máme stretnutia na najvyššej úrovni, na technickej úrovni, takéto trilaterálne. E, ďalšie sa plánujú na technickej úrovni, možno ešte pred letom a potom politické stretnutie na e, nadviaže po lete a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Áno, je potrebné riešiť e, tie príčiny, súhlasím s paderečničkou. Toto je všeobecný koncept. E, často je to akoby významu prázdne. My sa už 50 rokov snažíme v rozvojovej pomoci riešiť e, tie príčiny, prapríčiny, ale e, nebolo to strašne vynuansované. A my sa snažíme teraz v poslednom období, hlavne pokiaľ ide o implementáciu Trust Fundu, pripraviť takúto eh, nuancovanejšiu formu prístupu, teda riešiť špecifické aspekty a prvky konkrétnych projektov v holistickejšom duchu. V duchu holistické analýzy toho, čo ľudí nutí hýbať sa, čo ich nutí k migrácii. Koncept integrácie je kľúčový s rôznymi dimenziami integrácie. Často sa hovorí o ekonomickej integrácii, sociálnej, spoločenskej, ale ide aj o politickú integráciu v rovnakej miere. Teda ide o to, aby títo ľudia naozaj mali možnosť zúčastňovať sa života tej krajiny, tej komunity, aby mali pocit, že sami ovplyvňujú procesom štruktúr tejto krajiny jej ďalší vývoj. Nedostatok integrácie e, sa v posledných rokoch e, prejavil ako nedostatkový, e, ako vec veľmi problematická, my sa snažíme aj riešiť. Snažíme sa mať e, komplexnejšiu, štruktúrovanejšiu reakciu finančnú na migračné toky. V novom väčšom finančnom rámci sa o to pokúsime so zohľadnením všeobecného politického kontextu a konkrétnych situácií v každej krajine. Sa budeme snažiť zabezpečiť to, že financovanie migrácie bude efektívnou, a neodlučiteľnou súčasťou našich celkových interakcií s partnerskými krajinami po celom svete. A sme presvedčení, aj sa to odráža v návrhoch z našej dielne, sme presvedčení, že integráciou migrácie do celkového kontextu jednotného nástroja ktorým sa budú riadiť naše, naše vzťahy s inými časťami sveta, že toto je najlepšia e, forma keďže to prepojenie, tie prepojenia sú tu obrovské, e, nejaké vyňatie migrácie by e, nebolo, e, nebolo prínosné ani pre migráciu, ani pre riešenie iných problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lefer. A teraz odotám slovo pánovi Damasovi. Euh, Budem sa snažiť eh, tak stručne povedať to, čo Kristian eh, za 12 sekúnd, 7 minút 12 sekúnd teda. Eh, ďakujem za to, že ste mi poskytli príležitosť, aby som sa venoval tejto téme, ktorá naozaj pre politiku rozvoja je veľmi dôležitá je hlavná, pretože bez prekvapenia priorita, ktorou sa stalo vlastne otázka migrácie, sa Eh, takisto pretavila aj do nového referenčného dokumentu pre európsku rozvojovú politiku, pre európsky konsenzus je samozrejme niečo, čo je veľmi dôležité a čo eh, sa vlastne potom aj eh, odohráva v tom našom spôsobe fungovania. Um, uh, Niekoľko takých všeobecnejších pripomienok na úvod. Poprvé, keď e, hľadíme na migráciu z hľadiska rozvojových nástrojov, tak máme vždy dva, dva základné riadiace princípy. Poprvé, keď využívame dostupné nástroje, z ktorých si vyberáme, a to je taká rozpočtová galaxia, ako to podal pán predseda, keď využívame tieto nástroje, tak e, to vždy robíme v súlade s mandátmi to je pre nás kľúčové, pretože Chceme v plnej miere dodržiavať právny základ, využívať všetky možnosti, ale zároveň e, sa obmedzenia e, obmedzeniami našich rozpočtových nástrojov. A druhá, druhý princíp, druhá zásada, to sú partnerstva. Čokoľvek robíme v partnerstve v oblasti rozvoja, to bez partnerov nejde. E, Dialóg a zohľadnenie špecifického kontextu, geografického, toto je ten druhý hlavný princíp, ktorým sa riadíme. A tieto dva princípy boli pretavené do dvoch či troch dôležitých e, bodov. Prvý bod sa týka toho, e, čo robíme. Nie je to iba Afrika, týka sa to aj ostatných častí sveta, ale s Afričanmi máme vynikajúci príklad akčný plán e, zo samitu vo Valete, kde sa stanovili, stanovil príklad je vyvážený, Um, toto je v jadre eh, našich úsilí v celom migračnom portfóliu, teda uh, snaha riešiť prapríčiny. Áno, ten termín eh, nie je veľmi um, úzko definovaný, je veľmi uh, široký, ale keď hovoríme o migrácii, či už legálnej, nelegálnej, regulárnej, neregulárnej, o mobilite, tak musíme chápať e, to, čo ľudí nutí odísť zo svojich domovov, zo svojich komunít, lebo to nie je preferovaná voľba nikoho, čo ich teda nutí odísť a presťahovať sa inám. Musíme naozaj plne chápať tieto príčiny. E, toto pochopenie je nevyhnutné, pracujeme na ňom. Druhá vec, tá súvisí s legálnou migráciou. Nie je to iba tá nelegálna alebo neregulárna migrácia, ale aj tá legálna čiastočne do Európy, ale aj v rámci samotných regiónov. A my podporujeme takéto legálne formy migrácie v Afrike a čiastočne aj v Ázii. Po tretie, máme tu otázku ľudí, ktorí sú v samotnom regióne presídlení napríklad Africký roh. Najväčšie utečenecké tábory sa nachádzajú práve tam, Dadaab. Vidíme, ako Južný Sudán, krajina, e, tam hrozí implózia a mnohí sudánsky utečenci prichádzajú do Európy. Prečo? Nož preto, lebo sa snažíme e, nejakým spôsobom e, humánne riešiť ich situáciu. Podporujeme hostiteľské komunity, utečencov, presídlené osoby e, v takýchto situáciách v Afrike. Ďalej Afganistán, v rámci krajiny samotnej, ale aj v susedských krajinách, kde podporujeme e, naozaj e, schopnosť takýchto ľudí žiť dôstojným spôsobom. Samozrejme, že je tu snaha Eh, skoncovať s biznis modelom tých, ktorí na tom zarábajú, prevádzači, obchodníci. Nie je to jednoduché, ale čo sa podarilo v Agadese, v celom regióne, je naozaj ukážkové. Tam naozaj mnohí zarábali na prevážaní ľudí, Dali sme im alternatívy, e, práca v lokálnej ekonomike, e, snaha vytvoriť alternatívny model živobytia a prosperity. Myslím, že e, toto už začalo fungovať a dochádza k zmenám. A ešte posledná vec, to je dobrovoľný návrat migrantov, konkrétne ide o Líbiu. Áno, strašné podmienky a snažíme sa ich teda Mm, vrátiť e, v situácii, ktorá je oveľa pozitívnejšia. A teraz ten toolbox, nástroje, ktoré máme, e, Kristian už mnoho vecí spomenul, nástrojov je veľa, najdôležitejším samozrejme je Európsky Trust Fund alebo Trust Fund EU. A teraz výsledky. Toto je pre nás dôležité. Vytvorili sme e, výskumné centrum, keby len jedno, je ich viac. S sú napojené na konkrétnu geografickú situáciu. E, snažíme sa spoluprácou s akademickými inštitúciami pochopiť, čo sú presne tie pôvodné príčiny, e, čo ako reakcia funguje a čo nie. Tiež sme zriadili monitorovací a učiaci systém, teda audit a vyhodnotenie. To robíme my, ale máme tu aj externé správy. Prvá je k dispozícii na stránke Rastfundu EU. Výsledky tejto správy sú pozitívne, pokiaľ ide o to, ako sa nám našimi aktivitami darí riešiť situáciu v svetských komunitách, ekonomické príležitosti, podpora lokálnych samozpráv v štruktúrálnych prístupoch a kombinovanie krátkodobých krokov s dlhodobými stratégiami. K tomu tam teda nájdete, nájdete informácie Linda McEwan sa k tým výsledkom snáď ešte vráti. Iste viete, že sme úzko spolupracovali s Európskym parlamentom, konkrétne s výborom DV. Bola aj misia výboru DV do Ugandy a Senegalu. A mm, výsledok tejto misie bol hodnotený poslancami ako pozitívny teda pochopenie toho, ako fungujeme, čo robíme a vidíme teda aj relevantnosť aktivít v rámci Trust Fundu EU, teda že sa navzájom doplňajú a potom ešte bilaterálne e, vzťahy, hm, toto všetko v dialogu s komisárom Mimicom. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Blahoželám 6 minút 59 sekúnd. Teraz pán Popovský, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. It's the right time to, to look back. Ďakujem pekne. Treba sa pozrieť na posledné tri roky a poučiť sa do budúcna, pretože od roku 2015 sme nie len zmenili prístup k tomu, ako sprístupňovať eh, veľké čiastky peniazy, ale tako sme zmenili aj eh, prístup, ako vynakladáme tieto prostriedky a takto eh, sme k tomu zosladili aj programy spoločne so členskými štátmi. A to bolo treba naozaj, pretože reaktivita týchto nových nástrojov išla ďaleko nad rámec rozpočtových nástrojov, ktoré sme dovtedy mali k dispozícii. Čiže podarilo sa nám tieto politické priority prepojiť s zdrojmi financovania pre migráciu nástroje, o tých sme už tu hovorili, čiže Európsky zverejnický fond pre nástroje, potom majú nástroje pre utečencov v Turecku a potom nástroje pre Syriu. Toto všetko nám umožnilo zareagovať na naliehavé situácie a to hlavne v tom najbližšom susedstve. V úzkej spolupráci a v partnerstve s spolupracujúcimi organizáciami a takisto s krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami. Zamerali sme sa na tú ústrednú Eh, africkú trasu prostredníctvom Zverejnického fondu pre Afriku. Ďalej, na Blízky východ a Turecko, tam to bol fond, eh, alebo teda nástroj pre hm, Turecko. A pokiaľ ide o Libanon, Jordánsko a túto trasu, tak tam fungoval práve Zverejnecký fond pre Sýriu. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť eh, celú sériu dobrých výsledkov vzhľadom na to, že však mám obmedzený čas k dispozícii, tak nemôžem zachádzať do detailov, možno, že len dve, tri najdôležitejšie záležitosti. Pokiaľ ide o Líbiu, to je veľmi naliehavá situácia. Stále tu nemôžeme na ňu zabúdať, diskutujeme o Líbii pravidelne. Tam sa zameriavame na ochranu utečenecov v tejto krajine, na stabilizáciu miestných komunít a takisto aj na návraty a stabilizáciu inštitúcií v Líbii. Jeden príklad, 28 tisíc asistovaných dobrovoľných návratov, k tomu zatiaľ došlo. A to je dosť veľký počet, aj keď celkový počet utečencov a migrantov z tejto krajiny je stále dosť vysoký. Ďalej tu máme nástroj pre utečencov v Turecku, Podarilo sa nám ho implementovať a to veľmi rýchlo. 3 miliardy eur boli sprístupnené v priebehu dvoch e, rokov. 2 miliardy eur sme vynaložili do konca minulého roku. Teraz e, dokončujeme tú poslednú čiastku a výsledky sú zrejme, 1,3 milióna utečencov dostali priamu pomoc z 3,5 miliónov e, Sírčanov, ktorí žijú v Turecku. A sú to aj hmatateľné prínosy pre miestne komunity, ako napríklad 125 pevných stavieb škôl, 50 dočasných stavieb škôl a tak ďalej. V súčasnosti do budúcna sa snažíme tiež sa zamerať viac na spoločenskú podporu na vytvorenie pracovných miest, na integráciu sírčanov do tureckej spoločnosti, na pracovný trh v Turecku. Na Blízkom východe, hlavne pokiaľ ide o Libanon a Jordánsko, tam sme sa zameriavali na e, životné štandardy, ale takisto aj na vzdelávanie a na zdravotnú starostlivosť pre hostiteľské komunity. To je len jeden príklad nejakého projektu. Samozrejme, za týmito projektmi sú skutoční ľudia, na to musíme pamätať. Predovšetkým sa zameriavame na mladých. Nechceme, aby vznikla stratená generácia mladých ľudí. A potom uvediem ešte jeden príklad. Pokiaľ ide o mieru vzdelanosti alebo školskej dochádzky v Turecku medzi sírskymi utečencami, je veľmi dobré. Je to 600 tisíc mladých ľudí v súčasnosti, ktorí chodia do školy, navštevujú a naďalej tento počet rastie. Sýrčania si dokonca vedú záznamy o tomto tiež o tom, aké zmeny sa e, odohrali v ich živote práve vďaka týmto príležitostiam, ktorým ponúkla Európska únia, ktorým ponúka. Začali sme v roku 2015, potom sme sa ale rýchlo prispôsobili, zmenili sme, rozšírili sme zemepisný e, záber týchto nástrojov e, ten Severenecký fond pre e, Sýriu čiastočne pôsobí aj na Balkáne. Teraz som sa zmienovala o tom, že v rámci Turecka tu máme v tejto chvíli, teda dúfajme do konca roku 2018 e, vynakladať zvyšnú čiastku z tých 3 miliárd. A potom tam máme ešte to africké okno, tam je súčasný rozpočet, ktorý predstavuje asi 524 miliónov eur. My sme sa obratili aj na parlament, konkrétne na Európsky parlament. A veľmi rád som sa zúčastnil tie riadiaceho výboru pre utečencov. Tam bol pán predseda, ďalší <clears throat> Poslanci takisto sa zúčastnili riadiacich a správnych výborov týchto zverejneckých fondov, čo je veľmi dobré. A ja dúfam, že do budúcna toto bude bežnou praxou, obzvlášť pokiaľ ide o Európsky parlament, ktorý zohrá posilnenú úlohu a bude treba s ním konzultovať akékoľvek ďalšie vytvorenie týchto nástrojov v naliehavých situáciách, keď bude potrebné to, aby Európsky parlament najprv udelil súhlas, pokiaľ ide o budúcu orientáciu alebo poučenie z MMF, či za viacročná finančná rámca. Myslím si, že nebudem hovoriť viacej ako pán predseda. Už máme rôzne ustanovenia v rámci toho nástroja ICI. Tam, je, tam sú cieľové výdavky 10 na migráciu, ale je tam aj ďalšia migrácia, eh, rezerva pardon, 10 miliard eur v oblasti naliehavých udalostí. Naozaj sa snažíme urobiť to, aby sme mohli zareagovať čo najrychlejšie, pretože to nám chýbalo, keď sme si uvedomili, že budeme musieť vytvoriť úplne novú štruktúru, ktorá nám umožní vlastne zareagovať na tú situáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Naozaj ste to skvele stihli. 5 minút, pardon, 6 minút 22 sekúnd, hovorí pán predseda. Dobre, takže teraz otvoríme diskusiu, hovorí pán spolupredseda. Pani Veržia a potom ďalší. Um, I'm Linda McEvan, I'm chair of the Development Committee. Um, ja som predsednička výboru DV, eh, Linda McEwen. Je moje meno. Pán Lefler, vy ste spomínali nové programy. Ja viem, že Digi Home bude mať eh, migračnú iniciatívu. Budú tam nejaké externé prvky? Digi Home, veď celý ten balík sa chystá pre VFR od Európskej inštitúcii, takže je to iniciatíva Digi Home. A tiež ste povedali, že nič samostatné nebude v externej politike, že všetko to je integrované. Čiže ako vnímate tú novú externú politiku a jej prístup k migrácii? Druhá vec, to je skôr taká pripomienka, poznámka. Vypočula som si Kuna Dunsa, ktorý hovoril o samite v Abidžane ale nebolo to úplne bez kontroverzií. Nedosiahli sme dohodu o záverečných vyhláseniach. Nebolo to, že by Afričania hovorili, o, super nápad, chceme s vami spolupracovať. Práve naopak, EU naozaj veľmi tlačila na to, aby bola dohoda, bolo tam veľa problémov. Takže naozaj to vyhodnocujme e, trošku úprimnejšie, to, čo sa tam deje a ako to ľudia vnímajú. A kladiem si otázku, áno, vypočujeme si ministra z Nigeru, a on nám o tom možno povie viac. No a rovnaká úprimnosť je podľa mňa na mieste aj pokiaľ ide o posledný bod. Čo sme dosiahli? Áno, čo to sme dosiahli? Budem hovoriť o tom, čo sme videli v Ugande, v druhej časti, v druhom paneli, ale napríklad susedská politika. Vieme, že sú tam obrovské problémy so vzdelávaním v susedstve. Áno, máme stanovený cieľ, že každé dieťa v Jordánsku, Libanone a Turecku keď je utečenec zo Sýrie, bude do septembra minulého roka chodiť do školy. Ale vieme, že ten cieľ nedosiahol. Takže keď máme takéto prezentácie, naozaj by bolo dobré, keby sme naozaj tam z toho vedeli povedať, eh, aký je súčasný stav, aké sú výzvy a čo treba urobiť do budúcna. To sú naozaj zložité politické otázky a naozaj nejednoduché sa rozhodnúť pre A alebo B. A tá migračná politika v tom uh, samotnom úvode v komisii sa veci hýbu rýchlo, v SOV čo tiež, ale partneri o tom často nevedia, vôbec nevedia, čo sa deje. To je problém celej tej agendy, alebo býval. Takže dúfam, že sme sa z toho ponaučili v tom zmysle, že tie veľké strategické rozhodnutia, kam pôjdu peniaze, že do toho musia byť zapojené samozrejme rozpočtové orgány, oba, rada a parlament. Lebo keby som sa spýtala, kto prijal také rozhodnutie o tom, že tieto fondy vzniknú, kedy to rozhodnutie padlo, naozaj ťažké bude sa k tomu dopatrať. Je to taká akumulácia rôznych zaznutí rady, jedno za druhým, ale ten parlament, kde tam je? My to dobieva, dobiehame stále, uh, ehm, meškame. Takže do budúcna, prosím vás, zapájate parlament viac do takýchto strategických rozhodnutí. A vyhodnotenie objemu toho problému. Naozaj je potrebné e, veci chápať lepšie, aby tu nebolo nepochopenie, pokiaľ ide o ten rámec, v akom migračná politika, rozvojová politika EÚ funguje. Ďakujem. Teraz pani Valiat. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak... Takže e, chcela by som povedať, že 19. júna, čiže predvečer 20. júna, ktorý je Medzinárodným dňom utečencov, by sme si mali uvedomiť, že sú tu organizácie, ktoré nám vlastne poskytujú oficiálne štatistiky, pokiaľ ide o utečencov. Takže my sme postupne dnes dostávali e, dokumenty z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ohľadom situácie v EÚ, takisto aj zo strany HCR. E, pokiaľ ide o EEAS, AS, tak môžeme konečne si poblahoželať, že už e, druhý rok po sebe tento utečenecký tlak je oslábený a že o 44% sa znížilo počet e, týchto utečencov a potom aj o 14% sa znížilo počet uznaných utečencov. Avšak medzi tým tu máme svetovú krízu, pretože je to svetová utečenecká kríza, ktorá nadalej pokračuje, nadalej sa zväčšuje. Máme tu 68,5 milióna ľudí, ktoré boli, ktorí boli vykorenení, čiže z vlastného územia je každá každý, každé dve sekundy e, jedna osoba, čiže je to naozaj obrovský počet utečencov a nielen vnútorne vysídlených, viac ako 2,9 e, miliónov e, ľudí od 2016 do 2018 80 je to v rozvojových, krajin, rozvojových krajinách, 90 je to v susedských krajinách. Čiže čo my tu robíme? My sme využili všetkú flexibilitu nášho rozpočtu, ako ste povedali, pripravujeme takisto Compact New Edition pre nasledujúci rok. Európska únia je najbohatšou ekonomickou zónou na svete a príjma na svojom území 2,7 milióna utečencov. Je to menej ako Turecko a my naďalej žiadame, aby ešte urobili viac tie krajiny, ktoré sú najviac dotknuté práve takýmito veľkými utečeneckými tokmi. Áňa, máte pravdu povedať, že utečenstvo e, sa robí, e, treba urobiť e, Zákonným spôsobom, avšak na druhej strane povedané, eh, častokrát ide o utečencov, ktorí nemajú inú eh, možnosť. Zatvárame naše brány, naše prístavy a ja sa pýtam, že čo budeme robiť v nasledujúcich mesiacoch, v nasledujúcich rokoch, pretože keď už nebudeme mať flexibilitu, rozpočtovú flexibilitu, ak sme využili všetky prostriedky, ak som sa dobre pozrela, na návrh na nasledujúci viacročný finančný rámec, tak chcem povedať, že Európska únia naďalej sa utápa v, v národnom e, egoizme a e, namiesto toho, aby e, prijala taký holistický prístup. Prepašte mi za tieto slova, ale mám tu ďalšie dokumenty, ktoré mi dnes prichádzajú a tu sa nachádza niečo neuskutočné vzhľadom na tú politiku, ktorú sa snažíme my tu zabezpečiť v oblasti utečeneckej a migračnej. Pán predseda, dáva slovo. Pán Bögel. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je to situácia, ktorá je zložitá. Neboli sme najúslešne pripravení. V kríze je potrebné tie nástroje byť schopný primerane využívať. No a zistili sme, že UNHCR, keď začala tá migračná kríza, nemal dosť prostriedkov, aby pomáhal primerane v tých táboroch. Lebo takéto obrovské čísla sa nečakali a tie štruktúry na medzinárodnej úrovni, tá spolupráca na úrovni to nefungovalo, pretože v kríze medzinárodné e, zariadenia e, museli ísť, e, museli ísť žobrať o peniaze. Nedalo sa konať, konať tak rýchlo, ako bolo treba. A iste budeme musieť ešte diskutovať o tom, do akej miery rozvojová politika EÚ a iných krajín, do akej miery, veď sa o tom hovorilo, už 50 rokov robíme rozvojovú politiku, Čiže do akej miery naozaj bola tá politika úspešná a či náhodou sme tie ťažiska nenastavili úplne nesprávne. Otázka rozpočtových dotácií, podpora projektov, aj o tom je potrebné diskutovať, lebo k tomuto zaujímavé správy a analýzy ale mm, nejaké obviňovanie, e, nejaké žaloby nám nepomôžu. E, áno, článok 78, 80, e, aké možnosti dáva Európskej únii, pokiaľ ide o interné aktivity, to nebolo dostatočne dodržané. Čiže otázka znie následovne. Vypočúvam, počúvam tu hodnotenia jednotlivých hostí, pozriem sa na tie konkrétne čísla, aktuálne čísla. Napríklad v Spolkovej republike Nemecko aktuálne žiadosti o azyl každý mesiac. Je to asi 15 až 20 tisíc mesačný počet návrhov. A v kríze sme mali 60 tisíc a viac, keď kríza vrcholila. Čiže k nejakému vývoju došlo. Buď to je tu menší tlak na tých, ktorí unikali eh, pre zachovanie života, už to nevydržali vo svojich domovinách, alebo trošku prinieslo plody aj to, čo sa robí prostredníctvom fondov. Najprv sme boli skeptickí, lebo parlament musí byť veľmi obozretný. Ale zdá sa, že nejakému pozitívnemu vývoju došlo v spolupráci s našimi exotickými krajinami. Čiže dalo by sa prosím kvantifikovať aby sme vedeli, v akých dimenziách sa pohybujeme. Pán Popovský hovoril o číslach z tureckej facility. Krajina, ktorá urobila pre utečencov viac než väčšina Európskej únie. A to je časť pravdy, ktorej sa musíme čelom postaviť. A pokiaľ ide o Jordánsko, Libanon, o tom ste nehovorili, ako to tam vyzerá. Alebo sa to teraz všetko koncentruje na Sýriu, na Líbiu a zo pár afrických krajín sa tu tiež ešte spomínalo. Takže povedzte nám, o akých dimenziách tu hovoríme, podobne ako si to povedali v prípade Turecka, o koľko ľudí ide, pomoc a tak ďalej. A potom e, ten ďalší stupeň, o ktorom ste hovorili, aktuálne zvládanie krízy v teréne nad jeho rámec, podporiť ľudí aby mohli vykonávať aj nejakú hospodárskú činnosť e, a zostať. Takže takáto podpora, e, prebieha to pozitívne, stačí to naozaj, to, čo máme v návrhoch e, finančného rámca, ako to vy vidíte. Ďakujem pekne. Ja by som chcel osobne sa k tomu vyjadriť, pretože som mal príležitosť eh, častokrát, eh, alebo teda viackrát sa odobrať eh, na Blízky východ. Prebehol som Turecko, bol som v Jordánsku, v Libanone, takisto v Pasme Gázy a v, na západnom brehu Jordáne, Jordánu že mám taký pocit, že Európa naozaj tam nebola viditeľná, nebola tam prítomná a že častokrát sme fungovali cez agentúry OSN, ale Európa ako keby tam nebola prítomná, ako keby nebola taký viditeľný partner v týchto krajinách, kde sa snažíme práve konať. Chcem sa vás spýtať, že či to bol naozaj náš výber, alebo či to bol fatálny omyl aby sme naozaj troška viditeľnejší tu boli. A po druhé, pokiaľ ide o koordináciu, chcem povedať, že tu máme rôzne krajiny, kde Európa je prítomná, pokiaľ ide o svoje zastúpenie. Avšak niekde, niekde máme zastúpenie viacerých členských štátov, takisto nebolo by vhodné, eh, alebo teda ako funguje koordinácia týchto rôznych zastúpení členských štátov, či je tam vlastne koordinovaný prístup a častokrát sa zamýšľam nad eh, aj cestovnou mapou našich eh, zástupcov týchto rôznych eh, krajín. Myslím si, že táto cestovná mapa nie je úplne čitateľná. A častokrát každý robí to najlepšie, čo vie, avšak takými postupmi a takými lehotami, kým sa to vlastne dostane potom do Bruselu, a tak ďalej, tak mám taký pocit, že ako keby sa nekonalo, ako keby tu boli určité ťažkosti dostatočne zareagovať. A tretia otázka sa týka e, ďalších e, postupov. Pán Popovský to pripomenul, bolo som na jednom, bol som na jednom zasadnutí práve takéhoto steering boardu. A to bolo Eh, také, také obrovské zasadnutie, kde boli všetky prítomné členské štáty, avšak bolo to trošku také prekvapivé. Či nemáme trošku e, e, také možnosti nájsť spôsob v rámci nášho spoločného riadenia, aby sme boli operatívnejší, aby to bolo menej formálne, pretože tu boli zastúpenia každého členského štátu Európskej únie, avšak neviem, koľko stojí takéto zasadnutie, ale tam som sa pýtal, že aká je pridaná hodnota takéhoto stretnutia. Určite tam treba zohľadniť názory a jemné otienky týchto názorov všetkých členských štátov, avšak myslím si, že by sme potrebovali také efektívnejšie stretnutie. Toľko k mojim pripomienkam. K, myslím si, že ozaj s tými témami by malo byť riadenie, či sme vôbec schopní zasiahnuť, intervenovať ako Európska únia, namiesto toho, aby sme intervenovali ako jednotlivé členské štáty, ako uh, najlepšie využiť uh, tieto finančné zdroje pre migráciu, pretože tu máme naozaj naliehavé veci. A možno, že uh, aj ODCI nám, uh, Aquariusu nám trošku urobí taký elektrošok, aby sme uh, mohli prekonať túto etapu, túto rozhodujúcu etapu, aby sme boli efektívnejší. Pocas intervenciones. Myslím, že sú tu ešte niekoľko otázok, čiže ak chcete odpovedať, tak poprosím ešte 3-4 minúty každý. Ak vás môžem poprosiť, začneme pánom Popovským, aby ste mohli zareagovať. Spanish, guess, uh, three minutes, uh... Takže 3 minút, 3 minúty. Poprvé, pokúsim sa jamais tout votre crédit de minute. Euh. Nemusíte za 3,5 minúty všetko. Um, uh, I'll, I'll try to combine the answers. Pokúsim sa skombinovať odpovede počnúť s uh, špecifickou otázkou uh, Jordáne a Libanone, vrátane vzdelávacieho sektora. Informácie sú dostupné takže nemám detaily, pretože nemám, nezachádzam do detailov, lebo nemám čas, ale uviedol som príklady eh, eh, v Turecku, teda školenia, ale v Libanone a eh, v Jordáne tiež sme dosiahli relatívne vysokú úroveň. Ešte nie sme v cieli, situácia v Turecku je oveľa lepšia aj vďaka infraštruktúre a celý systém funguje. Nebudem zachádzať, teda je to dostupné na web stránkach, ale samozrejme môžem vám zaslať niečo do vašich ofisov, čiže môžete sa na to pozrieť. Ten e, model je viac menej ten istý. Školské budovy, školský materiál, školenie učiteľov v Turecku, tam e, ide skôr o jazykové školenie a rekrutovanie učiteľov v Libanone a v Jordáne, kde záťaž je vyššia, pretože sú to menšie krajiny a komunity, utečenecké komunity sú naozaj obrovské. Teda pokiaľ ide o zamestnávanie učiteľov. No a otázka migračných nátlakov na zdroji. Všetci máme dôvod sa domnievať, že to začalo hniesť plody v tom zmysle, že keď sa pozrieme na e, stredno, e, centrálnu stredozemskú trasu, tak e, to bolo o 74, 47% menej v roku 2017. Ten natlak tam je, ľudia stále prichádzajú, ale tie čísla sa znížili. Toto všetko si vyžaduje dlhodobé zapájanie, dlhodobé aktivity rôznych typov opatrenia, ale vidíme, že sa to naozaj začína eh, osvedčovať. Ale prispôsobili sme sa. Už som spomenul ďalšie štádium eh, tureckej facility. Chceme pokračovať eh, a pokračovať v stabilizácii komunity, ale najmä vytváranie pracovných miest, socioekonomický rozvoj na úrovni komunity. Takže toto bude kľúčové pre najbližšie, do najbližších rokov. No a na záver, pokiaľ ide o e, riadenie a implementačné modality a viditeľnosť, áno, toto je slabina, toto je, na, to je priorita pre komisára. Samozrejme oslovujeme všetkých partnerov e, agentúry OSN, že chceme byť viditeľní, že niečo robíme. Keď niečo robíme, tak musí byť jasné, že tá podpora pochádza od Európskej únie. Agentúry OSN zohrávajú kľúčovú rolu 48 našej pomoci e, prechádza cez medzinárodné agentúry, predovšetkým e, UNDP, UNICEF a ďalšie. Nemyslím si, že je pravdepodobné, že sa to zmení, ale sme obozretní a sme teda v neustálom dialógu s nimi. Pokiaľ ide o tie modality, poprvé viem, že niektoré z týchto orgánov sú obrovské e, Viem, že členské štáty e, sú e, teda e, napojené na riadiaci výbor pre migračnú politiku v Turecku a správneho hľadisku je to iné ako Trust Fund, čiže všetky členské štáty mali prispievať a všetky tam majú v podstate kreslo, preto je to dosť veľký orgán. Keď si zoberieme Fund v Syrii a um, ten e, hraničný fond, e, tak je tam menší príspevok, čiže vstupný lístok, tak povediať, je 1 milión eur, čiže ten e, práh je nižší, čiže máme dočinenie s menším počtom členských štátov. S tým musíme žiť, pretože z dôvodov teda zodpovednosti a transparentnosti našich operácií spolahlivosti a dúfam, že budete ďalej sa zúčastňovať týchto stretnutí, pretože je to dôležité pre nás, aby sme to zdieľali a takisto si môžeme e, vypočuť vaše rady. Um, Dovolte mi doplniť niekoľko komentárov. Poprvé, pokiaľ ide o e, úprimnosť o e, výsledkoch, dôvod, keď hovoríme o výsledkoch, prečo som E, citoval e, externú správu, je práve preto, že máme tendenciu prezentovať pohár skôr poloplný, než ako poloprázdny. Čiže vždy je lepšie, keď vám niekto povie, že pohár je poloplný. To neznamená, že si myslíme, že sme našli to čarovné Eh, čarovný prútik, vďaka ktorému odstránime problémy rozvoja. No ako Christian povedal, ja už som tu viac ako 50 rokov a keď sa pozriem na jeden z púšťačov, eh, čo sú klimatické zmeny, tak je to v podstate relatívne nový trend, ktorý má stále väčší a väčší dopad. Ale čo chcem povedať je, že začíname vnímať alebo začíname vidieť výsledky priamo na mieste a rozdiel medzi tým, o, čom sa, o čo sa usilujeme a čo funguje a, a o čo sa usilujeme a čo nefunguje. A to je pre nás to najdôležitejšie, tak povediac, e, meranie pokroku, že začneme vnímať rozdiel medzi vecami, ktoré fungujú a takými, ktoré nie. Myslím, že to isté, ten istý prístup taký nuansovaný prístup treba aplikovať aj na politiku. Keď hovoríte, hovoríte o eh, eh, vyhlásení z Abidža a tak ďalej. Eh, je pravda, že keď máme čisto politickú diskusiu na tejto úrovni, tak väčšinou diskutujeme o princípoch, o zásadách, o veľkých pilieroch a rovnováhe medzi nimi a to je vždy čosi komplikované. Čo vidíme teraz, keď vlastne e, aktívne pôsobíme priamo na mieste, že je pre nás oveľa ľahšie hľadať konvergencie s našimi partnermi v tom, aké opatrenia treba financovať a ktoré nefinancovať. A v konečnom efekte, čo robíme, pomáha našim partnerom e, čeliť výzvam, ktoré sú viac ich výzvami, než ako našimi výzvami, úprimne povedané. A tam sa ľahko hľadá konvergencia, čo ma privádza k otázke governance e, strategická rada a procedúry, postupy. Chápem, že zasadnutia strategickej rady alebo operatívneho výboru sa, môžu, zdajú, sa možno zdajú byť zaťažujúce, niekedy sa také zdajú byť aj nám, ale napriek tomu napriek tomu najmä strategická rada je dôležitým zasadnutím. Je to takisto dôvod, prečo europoslanci sú pozývaní na ne, pretože tam sa vedú diskusie o veľkých strategických orientáciách, ktorými sa chceme riadiť, pokiaľ ide o ten trust fund. Preto rozlišujeme medzi tým, čo robíme a čo nerobíme počas eh, eh, najbližších operatívnych výborov a je to dôležitý e, rozhodovací orgán. Pokiaľ ide o koordináciu s členskými štátmi, ako vždy, členské štáty e, chcú skôr koordinovať nás, než ako byť koordinované ako súčasť e, skutočného európskeho úsilia. Ale čokoľvek, čo robíme s trastovými fondmi, je súčasťou diskusie lokálne v krajinách E, so zvedovýslancami členských štátov a je to súčasťou väčšej darcovskej koordinácie, koordinačného procesu, ktorý sa zameriava aj na to, čo robia iné časti sveta. Čiže musím povedať, že je to koordinácia najmä s členskými štátmi, ktorá funguje dosť dobre. Čo vysvetľuje aj prečo potom neskôr, keď začíname rozhodovať o konkrétnych projektoch v operatívnych výboroch, tak väčšinou to prebieha dosť hladko, už práve preto, že tá práca bola odvedená na vyššej úrovni. No a potom finálny e, záverečný bod viditeľnosť. Myslím, že pracujeme na e, viditeľnosti, ale veľmi často e, s výnimkami, keď pracujeme cez agentúry OSN, tak je to známe našim partnerom aj tým finálnym príjemcom, odkiaľ tie peniaze vlastne pochádzajú, kto sa zapája s lokálnymi vládami, s mimovládnymi organizáciami a kto spolupracuje na tých opatreniach, ktoré sú financované, ale v niektorých prípadoch tá viditeľnosť je skôr politickou viditeľnosťou, než ako to, čo je spojené s európskou e, vlajkou. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Leffler. Už veľa toho povedali predrečníci, takže len pridám niekoľko bodov. No, možno začnem eh, teda eh, tie zdroje by sme mohli naozaj eh, urobiť niečo preto, aby eh, sme čo najlepšie využili všetky tieto finančné zdroje. My sa snažíme, eh, pokiaľ to je len možné, zasahovať tam, kde naozaj prichádza k nútenému presídleniu obyvateľstva kde prichádza k odchodu utečencov, avšak naopak e, migrácia, samotná migrácia podľa mňa je súčasťou e, ľudskej povahy, pretože človek vždy migroval. No, ale my v našom prípade, e, my sa snažíme urobiť to tak, aby teda migrácia bola otázkou voľby, nie nútenia. A toto je súčasť našej štruktúrálnej programej spolupráce. Práca, ktorú sa snažíme z dlhodobého hľadiska presadzovať s našimi partnermi. Či už ide o Afriku, alebo či už ide o Áziu, alebo Blízky východ, alebo inde. Tam sa snažíme nájsť globálna reakcia, globálne odpovede ktoré by zohľadnili viaceré rozmery, či ekonomické, sociálne a ďalšie ale keď hovorím, že uh, chceme čo najlepšie využiť uh, finančné zdroje, to neznamená, že je to otázka tak ako v, eh, pri globalizácii, ale častokrát môže prísť k tomu, že my zrýchlime tento proces uh, migrácie, ktorý už má vývoj sám o sebe. to je pravda, ale ako to povedala aj kolegyňa, my e, častokrát sme videli taký jav, alebo zažili taký jav, kedy prechádzate z podrozvoja k rozvoju, ktorý ešte nie je. Až mm, v tej správnej dobe, takže prichádza potom k akcelerácii eh, migrácie, pretože častokrát eh, nenachádzajú to správne riešenie. Tam treba ešte pracovať eh, na tom, aby sa vytvárali podmienky, kde ľudia, ženy a muži budú môcť nájsť uspokojivý, uspokojivú budúcnosť v rámci svojej komunity, v rámci svojej budúcnosti, aby tam bolo niečo, čo hľadajú niekde mimo. Čiže naozaj to platí k, pre zákonnú e, migráciu. To platí napríklad pre Compact Global OSN, kde je veľmi dôležité, aby e, sme e, presadzovali princíp zdieľanej spolupráce pre všetkých partnerov. Takže e, vzťah medzi externou, externými nástrojmi a DG Home alebo internými nástrojmi, myslím si, že odpovedie, že tie interné alebo vnútorné nástroje sa zameriavajú do vysokej miery na to, čo robíme v rámci Európskej únie, je, aby sme zvládali migráciu tak z hľadiska e, e, príjímacích kapacít, aj z hľadiska hraničných kontrol a iných opatrení. Čo my chceme urobiť? je naozaj zamerať sa na vonkajšiu dimenziu, ale nie obchádzať to, teda nie mať samostatný migračný nástroj, ale využiť to ako jednu z tých e, centrálnych tém v našej celkovej spolupráci, aj preto, že je toľko migrácie v rámci iných kontinentov alebo medzi inými krajinami. Ja sám som nie tak dávno bol v migračnom dialógu s Južnou Afrikou a bolo to naozaj e, neuveriteľné, aké podobné, e, akým podobným výzvam, ako podobné sú tie výzvy, ktorým čelí Južná Afrika, výzvam, ktorým čelí Európska únia a oni sa chcú deliť o skúsenosti a pozrieť sa na to, ako by sme mohli spolupracovať. Vrátane negatívnych domácich politických dopadov, pokiaľ ide o e, fóbie, xenofóbiu a iným ďalším, iné ďalšie fenomény. Čiže je tu široké spektrum problémov, ktorý, ktoré musíme riešiť. Dúfame, že počas e, budúcej finančnej perspektívy budeme mať väčšiu perspektívu aj pri kombinácii nástrojov, teda tých interných aj tých externých e, v tom, ako budeme napredovať politicky. Je pravda, že ten entuziasmus v Abidžane nebol e, až taký veľký, ale ako som spomenul s príkladom Južnej Afriky, Takže práca, ktorú robíme s Africkou úniou, tam e, sa zrýchlilo tempo a tam e, sa zvýšil záujem. Jedna vec, prepačte, pán predseda, otázka governance na sírskej hranici. Súhlasím, že riadiaci výbor e, je naozaj pôsobivý, čo sa týka veľkosti, ale každý rád sa zúčastňuje týchto podujatí, týchto veľkých podujatí. Vraciam sa k niečomu, čo tu zaznelo. Keď sa pozrieme na nový nástroj, ktorý sme navrhli, tak Mali by sme venovať oveľa väčšiu pozornosť tomu, ako vyvinúť ozajstnú strategickú plánovaciu funkciu e, so zapojením parlamentu a členských štátov, ale poskytnúť tam strategický prehľad skôr než čisto projektovo-technickú diskusiu, ako niekedy vidíme na tom, teda v tom riadiacom výbore. Ďakujem. E, pour une très brève intervention, s'il vous plaît. <laughs> Veľmi stručne poprosím, aby ste sa k tomu ešte vyjadrili. Naozaj len nakrátko vám dáme slovo. Uh, Myslím, už tu, toho veľa zaznelo, ale ja sa obmedzím na také varovanie. Je tu varovanie a je tu príležitosť. Treba sa vyhnúť hybridným e, otázkam v tom, ako Európska únia čo môže dosiahnuť a tomu, čo môže dosiahnuť, čo chce a čo môže dosiahnuť. Čiže tu e, treba diskutovať o kontrole hraníc, a tak ďalej. A zároveň e, e, diskusiu o rozvoji, čiže tam je komplexnosť týchto dynamík, e, ktorá je naozaj veľmi veľká a netreba ju podceňovať. Čo sme videli za uplynulé roky, je, že migrácia bola podceňovaná v zahraničnej politike. Teraz je preceňovaná, alebo skôr je tu veľký nátlak, nátlak aby predstavovala tú najvyššiu prioritu. Máme príležitosť vedúc k ďalšiemu eh, rozpočtu a k tomu fondu, ktorý umožňuje vysokú mieru flexibility, reflektovať, kde je to správne miesto, umiestnenie migrácie, keď máme na mysli rozpočet, aké sú ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť a akým spôsobom minimalizovať konflikty jednotlivých cieľov eh, rôznych portfólií, ktoré sú ešte v procese zosúľadovania medzi humanit- štátnymi a vnútroštátnymi e, záležitosťami. Takže je tu teraz príležitosť naozaj e, reflektovať toto a potom navrhnúť rozpočet, ktorý môže na to reagovať. Nejde len o e, ten rozmer financovania alebo objem financovania, ale ako financujeme a ako efektívne zvážime tie intervencie a kto ich bude realizovať. Ďakujem. Merci, merci a... Ďakujem pekne na všetkým našim štyrom expertom. Budem sa snažiť eh, teraz eh, ponechať priestor našim spolupredsedom z DV a ako aj podpredsedovi alebo podpredsedničke z KONT. Uh, uh, uh, Takže môžeme začať druhé kolo panelu. Vidíte, že máme dvoch nových spolupredsedov druhého panelu ja rozpočtového výboru spolupredseda a potom je tu predseda e, rozvojového výboru, čiže sú tu dvaja e, britskí e, poslanci ako spolupredsedovia, všetci sa snažia pracovať čo najúsilovnejšie v prípade, že o 9 mesiacov už odtiaľto odídeme. Takže uvidíme, čo sa stane. Takže v prvom paneli sme sa zamerali na budúcnosť a teraz v tomto paneli sa zameriame na súčasnosť, na prítomnosť. Samozrejme, že tu bude veľa prekrývaní a počas prvej diskusie prvom paneli sme diskutovali o tom, čo sa e, deje v súčasnosti, ale aj o tom, čo sa môže stať v budúcnosti. Druhý panel preskúma situáciu priamo na mieste, pokiaľ ide o dopad typu opatrení financovaných Európskou úniou na základe e, nových typov finančných nástrojov alebo dodatočných finančných nástrojov. Z pohľadu kontroly rozpočtu niektorí si myslia, že sa musíme koncentrovať na problémy a korupciu a podvody a tak ďalej, e, aby sme zlepšili efektívnosť teda e, financí vynaložených v mene EÚ. Ale zaujíma nás aj efektívnosť, či, sa, či to prináša výsledky a či to má dopad. Takže v našom výbore tieto dve veci sú rovnako dôležité. Efektívnosť a efektívnosť vynaložených financií, čiže to je súčasť workshopu dnes, popol, popol, dnes popoludní, kedy sa pozrieme na dopad európskych financií. Máme tu štyroch expertov, ktorí nám dajú e, svoju prezentáciu. Pán Masudu, minister financie v Nigeri, pani Piari v Concordu, čo je Konfederácia pre spoluprácu e, rozvoja. Je to teda mimovládna organizácia. Pani Sabajali je expertka na migráciu, čiže tešíme sa na jej prezentáciu. Pán Žurek, ktorý je z Britskej rady, British Council, je riaditeľom Európskeho úradu pre um, európsku e, rozvojovú spoluprácu a pán Bob Arnold, takisto e, z British Council, ktorý je programový riaditeľ Trustového fondu takže je to veľmi dlhý titul, takže som veľmi rád, že tu máme za sebou týchto štyroch expertov a v tejto chvíli e, by som e, postúpil slovo kolegyni Linde. Ďakujem a ďakujem všetkým ostatným výborom, ktoré nám pomohli zorganizovať dnešný, dnešné vypočutie o tom, čo je jedna z najnaliehavejších otázok v európskej politike v súčasnosti. Myslím si, že máme vynikajúci panel rečníkov. Je tu minister z Nigeru, pretože už som mala to potešenie stretnúť sa s niektorými e, z vašich e, poslancov, teda vášho národného parlamentu a diskutovali sme vo výbore LIBE pred niekoľkými týždňami výbor pre občianské práva po návšteve predsedu tohto výboru v Nigerii a on nám e, poskytol informácie, čo tam videl, e, teda ako sa využil trastový fond a vieme, že Niger má najvyšší, najvyššiu úroveň trastových fondov z EU+, tam bolo navýšenie EDF tento rok, čiže mňa zaujíma pohľad ministra a vaše posúdenie toho, aké sú prínosy, teda ako to vy vnímate prínosy e, pre vašu krajinu. Tiež ma zaujímajú. No a tam musíme byť medzi sebou úprimní. Tráva nie je vždy zelená a niekedy sú problémy, e, o ktorých treba diskutovať a identifikovať ich. Keď som bola v Ugande, ako už tu bolo spomenuté, a náš výbor sa vybral do Ugandy v máji minulý mesiac Videli sme využitie tých financí, tých, tých trastových fondov tam. E, tí e, utečenci, to boli najmä e, ženy a deti. 92% boli ženy a deti z Južného Sudánu, ktorí cestovali do Ugandy a tá politická zmena miesto poskytnutia financií tej utečeneckej populácii tie trastové fondy a iní aktéry EÚ podporujú celé obyvateľstvo v danej oblasti aby sa prekonali problémy, ktoré sme mali v niektorých oblastiach, kde lokálne obyvateľstvo má, pocit, že sa im nepomáha a iba tým utečencom, že sa pomáha. A musím povedať, že ako spomenul predrečník, vieme, že v afrických krajinách mimoriadne, kde vlastne väčšina obyvateľstva e, sú vlastne tými hostujúcimi. E, nie je to tak v Európe, napriek tomu, čo sa píše v médiách. Uganda je najväčším, druhým najväčším hostiteľom e, po Turecku a je to aj najchudobnejšia krajina na svete. Tiež sa teším na prezentáciu zástupcu z Concord. Oni zastupujú agentúru členských štátov agentúry členských štátov, čiže Konkor nám to povie z perspektívy mimovládok a potom si vypočujeme e, teda sieť e, expertov e, British Council, ako sa tu pracuje, je tu Bob Arnold z British Council, ktorý prišiel z Nigérie, aby sa podelil s nami o svoje skúsenosti, ako to funguje priamo na mieste. Čiže to je to, čo chceme. Nechcem kritizovať, ale potrebujeme úprimnosť v tom, čo funguje a čo nie. a vieme, že existujú mediálne programy, ktoré kritizujú to, čo sa deje a ktoré tvrdia, že tie peniaze sa nedostávajú na správne miesto a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aké sú výzvy pre e, ľudí, čo fungujú v praxi, ktorí bojujú s tými problémami. Takže ďakujem. No ale teraz by som udelila slovo pánovi ministrovi Masudu z Nigeru. Máte slovo na 8 až 10 minút. Bien, merci, madame. Euh, je voudrais d'abord... Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval za to, že mám možnosť sa tu zúčastniť. Ide o tému, ktorá je znepokojivá ako pre vás, tak aj pre nás. Teda témou sú migračné otázky momentálne je ohrozené, demokratická rovnováha vo vašich krajinách je v ohrození, takže e, pre vás sa to spáva s obavami a mm, rovnako je to aj u nás. Rád by som povedal, a možno to nie je evidentné, že aj my máme na našom území utečencov, hoci sme krajina, ktorá je mimoriadne chudobná, Napríklad 200 tisíc eh, utečencov prišlo v súvislosti s libýskou krízou, 300 tisíc vzhľadom na situáciu súvisiacu s Boko Haram a v Čade a potom 100 tisíc z Mali, čiže 600 tisíc eh, je dosť veľa, máme 20 miliónov obyvateľov a sme krajina mimoriadne chudobná. Čiže je to otázka, ktorá je znepokojujúca aj pre nás. Diskusia, ktorá prebieha u vás, je znepokojujúca pre vaše inštitúcie a my sme solidárni, keďže tiež máme pocit, že je potrebné situáciu e, riešiť. Je tu demokratická aj ľudská dimenzia. Veľmi stručne vám chcem odprezentovať Niger, pretože Niger má určitú geografiu, myslím, že to poznáte. Avšak chcem pár pripomienok e, tu vám odprezentovať. Sme tranzitnou krajinou. Je to krajina, ktorá má na severovýchode hranice s Líbiou, čiže sme hraničnou krajinou s Líbiou na juhu Líbie. Takisto máme hranicu, tisíc kilometrov hranice s Alžírskom. Potom máme 800 kilometrov hranice s Mali, so severnou časťou Mali. Veľmi dobre viete, čo sa deje v tejto časti sveta. To je konkrétne na juhozápade a potom máme ešte Čad ako hraničnú krajinu a potom aj Nigériu. Chcem vám ukázať, že naozaj sme uprostred krízovej zóny. Sme tranzitnou krajinou. Mesto Agadeš, ktorý je eh, práve stredom prechodu, má eh, s tým veľkým problém, pretože máme tu 1000, metrov, 1000 km štvorcových, kde sa toto všetko eh, odohráva. Agadeš a libyská hranica a hranica s Burkina Faso a takisto z Mali. To je e, práve táto problematická zóna. Vidíte si predstaviť, aké je to strašne veľké, tá obrovská plocha, ktorú musíme kontrolovať v rámci našej krajiny. E, čiže táto geografia, tento obrovský priestor e, je niečo, kde treba reagovať, kde treba zabezpečovať kontrolu práve migračných tokov. Chcel by som pripomenúť takisto, že táto, toto všetko sa e, deje v zóne, ktorá je veľmi krehká, nielen kvôli klimatickým podmienkám, ale u nás je to naozaj každodennou skutočnosťou. No pred 20 rokmi ešte sme zažívali e, sucho raz za 10 rokov, potom to bolo raz za 5 rokov a teraz je to skoro každý druhý rok. Takže toto všetko sa pretaví, tieto klimatické zmeny, aj do stiaženia tejto situácie, však e, čo spôsobuje veľké nápetie u obyvateľstva. V 80. -tých, 90. rokoch v tejto krajine v na západe Afriky a v oblasti západného Sahelu. Mali sme dokonca aj štruktúrnu pomoc zo strany Medzinárodného memorového fondu, o tom sa síce mnoho nehovorí, ale aké to mali dopady. Bolo potrebné tým hm, bolo to potrebné neskôr zastaviť. Boli to výdavky na sociálnu oblasť, na ďalšie e, oblasti. Toto všetko e, sa potom zastavilo táto pomoc v koncom 90. rokov, okolo roku 2000 e, a následne tu prichádzalo k deficitu alebo k nie prítomnosti štátu a potom všetky udalosti v Líbii, čo ešte oslabilo celú situáciu v celej časti alebo v celej oblasti západného Sahelu, kde zrazu vzniklo akési vákuum, štátne vákuum, pokiaľ ide o kontrolu zo strany líbyského štátu. A e, teraz tá situácia je naozaj veľmi ťažká. Všetko toto ako keby vytváralo metastázy v, celej tejto zóne. A pokiaľ ide o bezpečnú situáciu, ktorá momentálne vznikla, prišlo k postupnému e, e, postupným zmenám na e, periférii a e, k postupnému e, ným zmenám aj v ekonomickej oblasti. Zrazu, kde v oblasti, kde cestovný ruch bol hlavnou hospodárskou činnosťou, sa úplne strátil a namiesto toho ho náhradil, Namiesto toho, aby sme tu mali turistiku, cestovný ruch, zrazu prichádza k zmene na kriminálnu ekonomiku, ktorá je pretavená do dvoch typov. Poprvé do obchodovania s drogami a po druhé, keďže hm, sa štáty okolo nás oslabili, takisto aj k e, obchodovaniu s bielým mesom s utečencami, pretože práve líbyský štát bol oslabený tým, že mm, celý tento ich pôvodný predchádzajúci systém padol a zrazu kriminálne skupiny nastolili, alebo teda nahradili predtým ten prekvitajúci cestovný ruch. A teraz viac menej väčšina obyvateľstva priamo alebo nepriamo žije práve z obchodovania s drogami a z obchodovania s bielým mesom, s utečencami. Takže toto sú zásadné veci, ktoré hm, sú spojené práve s touto kriminálnou aktivitou v tejto zóne, kde predtým obyvateľstvo žilo z cestovného ruchu a momentálne žije práve z týchto dvoch druhov nezákonnej činnosti. Toto je veľký problém pre nás. Samozrejme, tá bezpečnostná situácia, to je tiež ťažká otázka. Snažili sme sa eh, urobiť, ale toto sú niečo urobiť aj v tejto oblasti, ale toto sú všetko len krátkodobé opatrenia. A samozrejme, ešte aj z krátkodobého hľadiska je to veľmi ťažké zareagovať. Hovoril som vám, že máme tam tisícky kilometrov hraníc, ako máme s takými obmedzenými prostriedkami kontrolovať tieto tisícky kilometrov hraníc. Áno, máme eh, tú pomoc, ktorú nám prináša eh, Európska únia. Vytvorili sme špeciálne policajné zložky na túto kontrolu avšak ten priestor je obrovský. Podarilo sa nám znížiť významne e, migračné toky, ktoré prechádzajú cez Niger, ale nestačí to. E, a nie je to hlavne trvalé. Nie je to udržateľné. A po tretie je potrebné zareagovať na zásadnú otázku, ako nahradiť tento e, kriminálny druh ekonomiky nejakou zákonnou ekonomikou. Toto sú zásadné otázky. A po druhé, je potrebné naozaj, keď sme videli, že toto je zásadná príčina e, všetkého, aby sme e, urobili niečo pre posilnenie štátu, ako rehabilitovať e, štát, aby opätovne chytila, um, chytil opraty do svojich rúk. Čiže bezpečnostná prítomnosť, takisto zásadná úloha štátu tiež oblasť zdravotníctva a vzdelávania. Toto všetko sú dôležité zložky. E, vidím, že e, môj ročnícky čas už pomaly končí, ale je potrebné naozaj naliehavo zareagovať a to myslím si, že umožní pokročiť vpred. Treba však myslieť aj na no zásadnú reformu to na, a, a e, to je konkrétne nahradenie kriminálnej ekonomiky, zákonnou ekonomikou, cestovným ruchom a takisto pripojiť k tomu reformu v oblasti zdravotníctva, ako aj sociálnej oblasti. Tam sa toto potrebujeme naozaj veľa finančných zdrojov. Nejde o to, že by sme nepodporovali eh, to, že potrebujeme rozpočtové prostriedky na koordináciu všetkých týchto aktivít, kde by bola účasť ďalších štátov, pretože inak tento štát nebude legitímny. Eh, veľmi rýchlo som vám teda objasnil môj postoj k danej problematike and thank you, Minister. I think you really did give us a, um, um, an insight into... Takže poskytli ste nám prehľad do tých problémov a zdôraznili ste e, dôležitú úlohu, ktorú máte, keďže žijete v regióne nestability a akým spôsobom rozvoj, e, bezpečnosť a migrácia, ako sú toto poprepájané témy. Takže ďakujem, že ste nám poskytli tento prehľad. Teraz pani Bihaj eh, z Concordu. Neviem, eh, z ktorej organizácii z Concord ste, pochádzate, ale možno nám to poviete. Ďakujem, dobre popoludne. Je mi veľkou cťou tu dnes byť a hovoriť po pánovi Masadu tento krátky prejav o dôležitosti eh, migrácie, financovania migrácie na základe ľudských právach. Takže ako členom tejto organizácie zastupujem Concord. Európska únia je komunitou, e, ktoré, ktorá je založená na hodnotách, e, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve. Takže ďalej Charta základných práv e, obsahuje zákaz teda, že ľudia nesmú byť e, navracaní do život ohrozujúcich situácií. Všetci, všetky členské štáty podpísali e, aj nástroj o ľudských právach, ktorý zavezuje členské štáty voči osobám v rámci ich jurisdikcie. Na základe finančných nástrojov Európska únia môže posilniť rešpektovanie svojich hodnot v členských štátoch a vďaka e, rozpočtu pre vonkajšie opatrenia posilňuje tento rozmer v zahraničí, ale môže využiť svoje nástroje externého financovania aj na vyvíjanie nátlakov a môže to podmienovať e, podmienkami. Ako výsledok krízy v roku 2015 boli urobené výrazné zmeny vo finančnom nástroji pre e, externé opatrenia, prispôsobenie týchto nástrojov pretieňovalo tradičnú rozvojovú pomoc na základe partnerstva s tretími krajinami, ktoré e, zastupujú princíp a e, primárny cieľ eradikácie chudoby. Príkladom e, tohto presunu je Afrika, kde je viacero to, príkladov toho, že to má negatívny dopad Takže eh, eh, nedostatok priestoru pre lokálne eh, nástroje, ďalej migračná kontrola, toto nemôže byť základ pre budúci viacročný rámec. Migrácia ďalej ostane na politickej agende, čiže využiť to ako príležitosť pre všetky súčasti migrant, migrácie ako spúšťač a ehm, citlivé programy to je jediný, rozum, jediná rozumná reakcia. Avšak nech je to akokoľvek potrebné, flexibilita a e, tieto programy e, predstavujú prioritu, zatiaľ čo riadenie migrácie je takisto zásadné e, v tomto rozpočte, čiže toto nie je spôsob, ako zlepšiť vzťahy s tretimi krajinami alebo posilniť ekonomiku rozvojových krajín. Nie je to ani udržateľný spôsob, ako kontrolovať migráciu v rámci EÚ. Krátkozraké riečenia, ktoré nasledujú na niekoľko e, spochybniteľných precedentov, ako je spolupráca s Líbiou, tu sa ohrozujú životy a e, znevažujú sa e, princípy a zásady EÚ. Takže tu by, sa mala, to by malo hrať úlohu countries in developing safe, orderly and regular pathways for migrants across all je potrebné otvoriť eh, legálne cesty vstupu, je potrebné podporiť regionálnu mobilitu medzi krajinami, ktorých rozvoj závisí od migrácie. Rozpočet sa dá alokovať na dobrovoľný návrat a reintegráciu. Je to založené na ľudských právach a ľudskej dôstojnosti, uh, holistický prístup k reintegrácii, taktiež non reformo a zákaz kolektívneho vyhostenia rozvojová pomoc by sa nemala používať na nútený návrat. Tiež je potrebné riešiť e, príčiny ľudskej mobility. Vždy musíme vychádzať z hĺbkovej analýzy kontextu v konzultácii s migrantmi a presídlenými, a s hostiteľskými komunitami, ako aj s lokálnymi a národnými vládami. Špecifické potreby detí, zraniteľných a žien je potrebné za každým zvážiť. Naša finančná podpora by mala mať zatiaľ vytvoriť užívateľné riešenia, ktoré riešia legitimné e, ťažkosti, demokratické procesy, e, právny štát, e, e, rozdelenie blahobytu, rodová rovnosť, prístup k sociálnym službám a tak e, ďalej. Spolupráca s krajinami, kde je veľa ľudí presídlených, e, musí byť kľúčová e, v našich vonkajších krokoch. 50 presídlených ľudí e, zostáva v rozvojových krajinách potreby takýchto osôb e, a potreby e, komunít e, musíme rešpektovať pri hľadaní trvalých riešení. Toto bude efektívne v prípade, keď lokálne samozprávy, regionálna úroveň a medzinárodní poskytovateľia pomoci budú mať možnosť zúčastňovať sa rozumným spôsobom na príprave a implementácii projektov podpora interne presídleným by mala ísť presne s týmto presne z týchto programov. Tieto prioritné oblasti musia ísť ruka v ruke s programami na podporu eh, ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu tak aby sa zabránilo uh, nútenému vráteniu a aby ich právo na azyl bolo dodržané. Európsky parlament a poslanci mali dôležitú úlohu pri príprave a kontrole rozpočtu, tak aby sa naozaj chránila úloha EÚ ako rešpektovaného hlavného globálneho hráča a uh, darcu číslo 1 politická klíma eh, zvyšuje dôležitosť eh, boja, proti, eh, boja za ľudské práva a udržateľný rozvoj. Počítam Európskym parlamentom, že bude podporovať v tomto občianskú spoločnosť. My sa tešíme na spoluprácu s vami. Pokiaľ ide o detaily budúceho európskeho rozpočtu, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz máme ešte ďalších dvoch rečníkov pán Jure, ktorý je e, z British Council a Boba Arna, ktorý je e, z Nigérie, e, subsahárska Afrika je jeho pole pôsobnosti. Kto pôjde ako prvý? Kšiš Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som zastupcom British Council pri európskych inštitúciách ale teraz uh, sa budem snažiť odprezentovať uh, názory členov Practitioners Network for European Development Cooperation. Um, teda naozaj je tu je to perspektíva ľudí, ktorí pôsobia priamo v teréne. Praktici majú takúto sieť, je tam 15 implementačných agentúr a čo skoro Litovská agentúra bude našou súčasťou, doplní naše e, rangy. Chceme zdieľať skúsenosti a znalosti, byť dialogu s inštitúciami a zlepšovať e, rámec európskeho rozvoja, tak aby tento mohol fungovať lepšie tejto súvislosti sa tešíme, že môžeme byť na tomto hearingu. Dúfame, že budeme v kontakte s výborom aj do budúcna, pokiaľ budú nejaké ďalšie objasnenia a tak ďalej. Táto sieť spolupracuje s Európskou komisiou e, s cieľom zlepšiť spoločnú implementáciu v zraniteľných okolnostiach, e, reakcia na potreby a e, poskytovanie európskych riešení. Týka sa to hlavne mechanizmov Európskeho Trust Fundu. Väčšina členov siete mm, riadi trastové fondy, často spoločne vo častiach sveta. Možno tematické zameranie je odlišné, sú tam nejaké spoločné črty. toto sa my snažíme využívať. V Európskom konsenze sa Trastový fond používa, spomína ako dôležitý nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov. Európska implementačná perspektíva. Eh, je to súvislosti veľmi dôležitá. Transparentnosť eh, trastových fondov. Eh, naši členovia uznávajú, že obstarávacie procesy je potrebné stransparentniť. Máme napríklad verejné stránky, ktoré umožňujú takúto transparentnosť. Myslíme si, že trastové fondy sú kľúčovým katalizátorom zapájania sa členských štátov e, do riešenia migračných otázok je možné e, takto sa zamerať na konkrétne cieľové skupiny, ktoré nepokrývajú iné nástroje. Núdzové situácie a štruktúrálne programy rozvoja, humanitárny rozvoj, e, táto os. Táto sa často zabúda, čiže trastové fondy môžu pokryť tieto medzery. Eh, pokiaľ ide o pridanú hodnotu trojnastových fondov, keďže to reaguje na nové výzvy, kde ešte rámec neexistuje. Je tam potom istá miera flexibility, napríklad eh, cezhraničná alebo transregionálne financovanie, ktoré často iné rozvojové nástroje neumožňujú. Naša sieť je toho názoru, že trastové fondy eh, majú hlavné výhody v tom, že sú flexibilné Ehm, dajú sa využiť e, e, rýchlejšie procesy rozhodovania, e, často to nastavenie nie je obmedzené spoločný prístup implementácie v spolupráci s európskymi inštitúciami a lokálnou e, populáciou, takto maximalizujeme e, všetky kapacity, ktoré v dispozícii máme. Je to nákladovo efektívny a prispôsobiteľný systém implementácie. E, vychádzame z konkrétneho kontextu za každým, tak aby priamo v teréne naše aktivity boli, boli relevantné, tiež potom by si ich osvojili lokálni aktéry, inak by to bolo neúčinné. Naše fondy poskytujú možnosť spolupráce a koordinácie, spolupráci s kľúčovými donormi Norsko a Švajčiarsko. Je, je možné podporu plánovať e, dlhodobo. A toto všetko trastové fondy umožňujú. E, sieť e, však uznáva, že nie všetky výzvy boli ehm, predpokladané alebo boli zohľadnené od začiatku. Napríklad menovanie manažerov trastového fondu často neprebiehalo tak, eh, ako sa očakávalo. Eh, tiež vnútorné procesy, eh, zrýchlenie reakcie schopností na vznikajúce problémy a tak ďalej. Naša sieť komisii odporúča, aby úlohu ehm, svojich kancelárií v spolupráci s takými fondami ešte upresnila a teraz by som dal e, slovo Bobovi, ktorý ma ešte doplní. Ďakujem pekne. Ja som pôsobila v Nigerii 15 rokov. E, momentálne mám na starosti Trastový fond EÚ v troch krajinách, e, na ktoré Boko Haram najviac vplýva. Adama a Aguaje v Nigerii. E, máme tam e, rôzne úrovne správy, s ktorými sme v kontakte a môj príspevok bude trošku zacielenejší než predrečníkov. Ja e, by som sa pokusil venovať špecifickej situácii práve z hľadiska implementácie vo svetle problémov, s ktorými sa my stretli pri implementácii našich programov. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je to, a to už tu odznelo, na vysokej úrovni, teda adaptabilita, flexibilita. A my ako implementátori eh, programov a trastových fondov eh, práve to potrebujeme, lebo často e, fungujeme vo veľmi krehkom kontexte. Flexibilita a prispôsobiteľnosť e, je naozaj kľúčová, aby sme e, dokázali dostať novým výzvam a ustúpiť od vecí, ktoré sa preukážu ako nerealistické toto potrebujeme. Niektoré príležitosti sa ukážu ako neperspektívne, iné vznikajú, takže musíme byť naozaj flexibilní nemôžeme mať zviazané, zviazané e, ruky, keď sa vyskytnú nové okolnosti. týmto sa aj riadíme. Naozaj naša dimenzia je zameraná na riešenie problémov. E, adaptívne, flexibilné procesy sú potrebné, aby sme e, naozaj mohli efektívne pôsobiť v čase. My ako implementátori e, potrebujeme, aby tie e, programy, e, je to rizikové prostredie, je to potrebné uznať, preto nemôžeme byť nejako zaškatkúkovaní do nejakých projektových plánov, ktoré budú veľmi presne nastavené. Naozaj musíme mať možnosť reagovať a fakt by sme chceli, aby tie programy, aby komisia bola takým facilitátorom a nie nejakým policajtom. My sa naozaj snažíme kvalitne poskytovať služby príslušným komis- komunitám a tá flexibilita by nám len pomohla niekedy e, možno niektoré aktivity e, oslabíme, iné zase naopak posilníme a to budeme tú flexibilitu. A ďalšia vec, e, hovorilo sa tu o tom, aké projekty by mali z trastových fondov ísť. My si myslíme, že by to mali byť také procesy tranzície, transformácie, teda e, čiastočne výsledok reakcie na konkrétnu situáciu, ale nie výlučne. Naozaj e, to musia byť také súčasti takej väčšej stavebnice, nejakého väčšieho projektu. Uvediem konkrétny príklad. Programy, ktoré máme v, na severovýchode, v tých troch štátoch e, máme e, možnosť reagovať na sexuálne útoky. E, máme tam centrá, ktoré riešia konkrétne problémy súvisiace s násilím na ženách. V táboroch hlavne ide o ženy, ktoré sú takémuto správaniu vystavené. Čiže áno, je to reakcia na núdzovú situáciu, ale tým, že túto situáciu riešime, vytvárame určité štruktúry, infraštruktúry, organizačné, e, riadiace, e, tak e, v zásade simultánne riešime dlhodobejšie ambície, dlhodobejšie reakcie na problémy podmieneného a sexuálneho násilia. A pokiaľ ide o tú tranzíciu alebo transformáciu, toto je tiež relevantné v súvislosti s ďalšou vecou, využitie osvedčených príkladov. Niektorí hovorili, že e, niekto využije program, ktorý sa niekde inde uplatnila, e, len ho tak preobali, aby to bol program týkajúci sa e, trastových fondov. Ale prečo nie, keď sa niečo preukáže ako, ako pozitívne, prečo to neprevziať? ale často je to potrebné prispôsobiť na nové okolnosti, e, novú lokalitu. E, toto je veľmi dôležité z hľadiska tej tranzície alebo transformácie. Ďalšia vec. Potreba byť e, senzitívny na konkrétny kontext. V niektorých oblastiach, kde my pôsobíme, štát, e, stredonigerský štát, e, teda centrálny štát alebo aj lokálny štát na e, severovýchode je úplne absentuje, pokiaľ ide o tie vzťahy, ktoré my tvoríme s tými komunitami. Máme neformálne štruktúry, často štruktúry, ktoré sú tradičné. Niekto to môže vnímať ako problém, niekto to môže vnímať ako nejakú prekážku v programe. My argumentujeme presne naopak, práve že je to príležitosť pre inú formu programov, tak aby sa tá zmena diala práve tam, kde je potrebná, v samotnej komunite, neformálnymi štruktúrami, ktoré si ľudia sami vytvorili. A ironické je, že jedna z vecí, ktoré dochádza, je to, že tí, ktorí e, často sú najvylúčenejší, tí sa začínajú e, zapájať e, a dožadovať sa svojich práv, splnenia svojich potrieb. Čiže tým, že nie sme štátni aktéra, že nejdeme cez formálne štátne štruktúry, tak práve toto umožňujeme. Ďalšia vec, koordinácia. Veľa sa hovorilo o potrebe koordinácie ja si myslím, ako implementátor, ako niekto z praxe, že nemôžete očakávať koordináciu, že sa zjaví len tak, že len tak e, príde. Naozaj je potrebné koordináciu naplánovať už úplne od začiatku. Ako to spraviť? Otvoriť diskusiu s tými e, praktikmi už v rannej fáze, teda povedať im, ako ten program bude vyzerať, zapojiť ich do toho, pretože e, títo ľudia poznajú lepšie prostredie, E, zorganizujú sa v takýchto koordinovaných štruktúrách, čiže e, nemôžeme ísť e, smerom z hora dolu. Toto často nefunguje a koordinácia je len s božným želaním. Ďalší bod, už posledný, sa týka otázky monitorovania, vyhodnocovania, učenia sa z chýb a z úspechov a potom tá hodnota za vynaložené prostriedky. Samozrejme, že je našou povinnosťou monitorovať a vyhodnocovať, ale mali by sme mať aj možnosť na každodennej, medzimesačnej eh, báze vysvetľovať eh, naše rozhodnutia A toto môže pomôcť pri rozhodnutiach na vyššej úrovni o tom, kam tie peniaze potečú, na aké projekty. Takže, aby som sa vrátil k tomu, čo tu už odznelo. Ja si myslím, že trastové fondy sú naozaj hodnotným nástrojom. Nie sú samozrejme dokonalé, nefungujú za každým dokonale, ale naozaj je to forma, ako reagovať na núdzové situácie a riešiť e, dlhodobejšie transformačné a tranzičné e, tranzičné problémy. Myslím si, že je potrebné ich zachovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne za tento praktický príklad. Je to e, vec, o akých musíme počúvať čoraz viac, lebo keď plánujeme nové programy pre nové obdobie, EU práve chystá nové nástroje a mm, často sa skloňuje slovo flexibilita a tiež ste povedali, e, že nemôžeme sa úplne vyhybať riziku, pretože ak budete robiť stále iba veci, ktoré sú bezpečné, tak nebudete reagovať na potreby priamo v teréne a spolupracovať s lokálnymi komunitami, tak ako ste to opísali. Takže výbor DV naozaj chce toto čas viac podporovať a viem, že aj komisia je tu zastúpená a iste si poznačili, čo ste povedali. My to opakujeme neustále pán minister, keďže tu je. Pred dvomi týždňami sme boli na vypočutí s Iborom Libe. Išlo tam o migračné otázky priam práve v Nigerii a jeden z rečníkov to naozaj vyjadril veľmi dobre, bola to poslankyňa, hovorila o nigerských ženách o ženách z Nigérie, tak, e, ktoré boli obeťami Boko Haram a odišli do Nigeru. Hovorila, že bola v utečeneckom tábore, hovorila, že tam bola otrasná situácia, tie ženy sa tam báli, to násilie tam bolo. A naozaj chceme poďakovať e, ľuďom, ako ste vy, čo pracujú priamo v teréne. A chcem poďakovať aj ministrovi, pretože Niger e, má dosť roboty sám so sebou a potom prichádzajú ešte ďalší utečenci, napríklad z Nigerie a tak ďalej. Takže Mali sme Európsky rozvojový deň, eh, kde sme hovorili o problémoch eh, v Nigerii. Ja by som bola rada, keby tu bolo viac europoslancov, eh, ktorí by si vypočuli o vašich skúsenostiach z prvej ruky, pretože často nevnímame ten celkový objem tých víziev a nevnímame ani tú obrovskú prácu, ktorú odvádzajú ľudia priamo v teréne či už sú to vedúci predstavitelia rozvojových krajín alebo praktici v teréne. Pán Artuji mal tuším otázku. Nech sa páči. Áno, nech sa páči, pani predsedníčka. Ja som sa veľmi zaujímal o, o svedectva našich expertov, ale chcel by som sa teraz vrátiť k tým návrhom pána ministra Masúdu. Povedali sme, že je tu ozajstná ekonomika, ozajstná zločinecká ekonomika, ktorá svojím spôsobom podkopáva celú otázku migrácia a točí sa okolo migrácia, kde sú využívané štátne štruktúry určite preto, aby eh, sa pozastavil tento utečenecký biznis. Pán minister, podľa vás, ako by eh, ste ohodnotili aktivity Európskej únie v Afrike a máte nejaké návrhy alebo odporúčania, ako by to malo vyzerať? E, keďže teraz sme vo fáze vypracovania alebo preštudovania budúceho viacročného finančného rámca. Ďakujem. Thank you. Ines Ayala. Ines Ajala má slovo. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Áno, ja by som chcela len e, pár pripomienok k tomu, čo bolo povedané, hlavne pokiaľ ide o výbor pre rozpočet. My e, momentálne čelíme takým problémom, ktoré tak ako to spomenul predstaviteľ Nigeru, že sme obmedzení mnohými zmluvami, ktoré boli podpísané napríklad e, v rámci mikropôžičiek pre jednotlivé e, spoločenstva alebo komunity, ktoré aby mali k dispozícii možnosť prístupu k takýmto mikropôžičkám aby sa to dostalo priamo k tým najzraniteľnejším, tých, tých ktorí sú v tých naj ohrozenejších situáciách. Podpísali sme tieto zmluvy, ale nikdy neboli implementované, čiže máme veľa zmluv podpísaných, ale ne, nešlo síce o veľa peňazí, ale máme v dispozícii finančné zdroje, ale nikdy, nikdy uh, nebolo to uh, využité s EIB sme sa snažili viacero veci naplánovať. Všetky tie mechanizmy Európskej investičnej banky častokrát boli kritizované, e, že sú až na takej vysokej makroúrovni, že aby sa dostali práve na implementáciu takýchto programov. Nikdy sa to nepodarilo zabezpečiť pre takéto mini projekty, ktoré však by išli priamo pre komunity. Nikdy sa to nepodarilo zabezpečiť. Čiže chcela by som vedieť, že či zo strany expertov by bol nejaký nápad, nejaký spôsob, ako by sme mohli toto zabezpečiť, aby sa pripravili zmluvy, pretože projekty sú dobré, aby sa to podpísalo, ale aby sa to aj implementovalo, pretože zatiaľ to tak nebolo. A po druhé, chcem sa spýtať, že vždy a čoraz viacej v Európskej únii robíme niečo napríklad v rámci projektov pre Magreb, ale nielen pre Magreb, ale vždy tu máme nejaké zodpovedné osoby, napríklad ministri alebo mm, premiéry, s ktorými máme určité politické vzťahy na tejto úrovni, ale čoraz viacej týchto ľudí sa stiažuje, že Európska únia nechala na pospas to, čo je dôležité. Ponechala bokom nemocnice, školstvo a tak ďalej. Skôr pracujeme teraz na takom materiáli, to je však síce dobré, ale na druhej strane nerobíme viacero veci. Čiže obdržali sme kritiku na túto situáciu. Na druhej strane vieme, že sú tu aj ďalšie subjekty, ktoré vstupujú a ktoré častokrát e, čelia mnohým problémom, pretože niektoré infraštruktúry, ktoré sa snažíme vytvoriť, napríklad e, v prístave v Mauritánii, toto malo hrozný dopad na životné prostredie pre samých obyvateľov Mauritánie. Neviem, či by sme mohli sa zrazu ocitnú v takej situácii, ktorú práve komisia e, kritizovala. E, ja e, by som bola rada, keby by zastupcovia komisie takisto mohli odpovedať na tieto otázky, že prečo zrazu máme takéto stiažnosti, ktoré čoraz viacej počujeme, že pokiaľ ide o tú materiálnu stránku, čo je potrebné, to je v poriadku, pretože ten je síce potrebný, ale na druhej strane nemôže to byť len táto alternatíva, alebo aj iné veci sú dôležité. Hlavne, keď chceme zohľadniť eh, také krajiny, kde už prijímajú svoje vlastné rozhodnutia a aby sa nestali akýmisi spoločníkmi len na základe nášho rozhodnutia. Um, Prepač, ešte niekto? Pán Von, chcete sa niečo opýtať? Asi to nadvezuje na to, čo povedala Ignes. Kolegovia povedali, že by sme sa mali viac orientovať na riziko Takže e, prejaviť väčšiu flexibilitu a ja s tým súhlasím, ale niektorí kolegovia sa začnú e, mrviť na stoličke, keď sa hovorí o flexibilite a riziku. Určite chcem položiť otázky, že či došlo k vylepšeniu, pokiaľ ide o minulosť, teda v nedávnej minulosti, čo sa týka financovania projektov ktoré priniesli rýchlejšie výsledky, či, je spôsobo, či existuje spôsob vo vašej oblasti, že tam bola pridaná hodnota vďaka európskym financiám. E, boli ste schopní preukázať to vo vašej každodennej práce a kolegovia z výboru chcú tam... Či existuje nejaká finančná zodpovednosť Je to čosi, čo všetci chceme, ale ťažko sa to dosahuje, čiže keby ste na to mohli odpovedať. Je to ťažké, keď tu ľudia sedia v Bruseli, predstaviť si výzvy priamo na mieste, ako to funguje priamo na mieste, čiže ja najprv dám slovo pánovi ministrovi, pretože jemu bola položená otázka, teda pán Artui, o tom, ako on vníma úspech európskych programov a potom dám slovo vám. Čiže na túto otázku prípadne, ak chcete ešte niečo povedať ako sumarizáciu. Nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne. Pred chvíľočkou som hovoril o otázke kriminálneho hospodárstva, ktoré nahradilo zákonné hospodárstvo vzhľadom na udalosti, ktoré oslabili eh, tie susedné krajiny z viacerých dôvodov, ktoré som pred chvíľočkou vysvetlil, ale takisto aj vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, ktorá sa zhoršila v Líbii a ešte predtým aj program z MMF, prvá generácia programov v roku v 80. a 90. rokoch, ktoré zabezpečili investície do oblasti zdravotníctva, školstva, takisto bezpečnosti a, to tu je pravda, že e, tým, že štát sa takto stiahol, tak e, boli práve tieto oblasti ohrozené, oslabené. Následne celá zóna, tam, kde to všetko prosperovalo, napríklad e, ekonomika či cestovný ruch. Pripomínajte si, predtým bezpečnosť bola zabezpečená, bolo tam často Parí, v podstate každý rok preteky Paríž-Dakar, prechádzalo to celými týmito uh, oblastiami eh, z eh, Marsej, z Paríža boli pravidelné linky do našich eh, destinácií. Bol tu prekvitajúci cestovný ruch a teraz je všetko prázdne. Je tu jasné vákum štátne verejné služby, kde bolo treba investovať zo strany štátov, toto všetko zmizlo. Na začiatku to bolo nahradené obchodom s cigaretami, s tabakom, následne obchodovaním s drogami a nakoniec po zrušení alebo úplnom rozpustení libyského štátu obchodovanie s bielým mesom, úplné rozloženie ekonomického systému, ktorý predtým fungoval celkom slušne. Ako bojovať proti tomu? My vďaka Európskej únii to, čo sme urobili, pomohlo v rámci bezpečnosti. Áno, to hneď. Potom sme mali naliehavé programy, hlavne pokiaľ ide o finančné zdroje 253 3000 eur, ktoré boli prisúdené. Avšak e, máme tu niektorých, ktorí začali, ale ktorí nevyčerpali tieto zdroje. Agentúra pre konsolidáciu mieru, aj pre naliehavé otázky, toto všetko ešte nezačalo. Neboli vyčerpané tie prostriedky z týchto 253 tisíc eur. Prečo? Pretože eh, hneď treba zareagovať, pokiaľ je naliehavá situácia, lebo inak sa ľudia od toho odskočia. Je treba rýchlejšie reagovať. Toto všetko bolo zverené takým výkonným agentúram mimo štátnych štruktúr, mimo uh, spoločnej koncepcie rôznych programov. Preto hovorím, že treba rehabilitovať náš štát. Je treba u, u, urobiť e, taký nástroj, pre štátnu podporu, ktorý by bol trvalo udržateľný a ktorý by eh, investoval do verejných štruktúr, aby ľudia cítili, že verejné štruktúry, verejné služby znova fungujú, že je možné opätovne naštartovať trvalo udržateľné projekty, pretože ak sa tak nestane, ak to budú mimovládne organizácie, cudzie mimovládne organizácie, ktoré prídu na naše územie, tak oni majú pocit, že toto je len dočasná humanitárna pomoc Avšak je potrebné to prepojiť s rozvojom, je to potrebné to prepojiť s hlavným aktérom nášho štátu v rámci regionálneho rozvoje, kým nepríde súkromný sektor, ako e, sa tak deje, je potrebné, aby to bol štát. To som vám chcel povedať. Naozaj je potrebné legitímne nastoliť vládu štátu e, pretože práve toto stiahnutie kompetencií zo štátu vytvorilo tieto vakuum, kde sa rozmáha kriminálna činnosť. Nech sa páči, e, pán poslanec Artius, keď hovoríte o kriminálnej ekonomike, to znamená, že táto ekonomika žije z financovania. Odkiaľ pochádzajú tieto financie? tých, ktorí sa zúčastňujú na tej kriminálnej činnosti, na tom kriminálnom hospodárstve, ako vlastne migranti môžu e, takémuto vydieraniu e, kriminálnikov vôbec e, zareagovať. No v podstate to sú ale pašeráci, to sú prevádzači, ktorí majú svoje vozidla. Kto ich platí? No to sú obchodníci s drogami, ktorí ich platia, ktorí majú prostriedky a ktorí kontrolujú skoro celú túto zónu. To sú eh, obchodovníci s drogami, ktorí túto eh, zónu eh, obsadili. To je naozaj veľká kriminalita, ktorá je spojená s obchodovaním s utečencami. To je len druhá os, druhá aktivita. My na konferencii v Lavalete sme predstavili taký veľmi ambiciózny projekt, ktorý sa týkal uh, finančnej obálky asi 30 miliard eur. Potom sme to znížili na 314 miliónov eur, ktoré z ktorých treba ešte financovať asi 90 miliónov eur. Ako zmobilizovať tieto prostriedky? My sami nemôžeme čeliť takejto veľkej sieti, eh, pretože je tu skoro väčšina obyvateľstva, ktorá žije tohto obchodovania. Migranti, ktorí odchádzajú, to sú tí, ktorí platia, alebo to sú ich rodiny. Nie, to sú oni, alebo teda aj rodiny. A veľa peňazí platia v Líbii, Agadešu a ďalším. A títo migranti, odkiaľ pochádzajú tieto zdroje, aby zaplatili práve týchto kriminálnikov? No z krajín pôvodu, my sme len tranzitná krajina. U nás dokonca ľudia, celé rodiny šetria na to, aby tento trajekt zaplatili, aby sa dostali až do Európy. A celá sieť sa vytvorila na to, keď e, získajú potom prácu na čierno na území Európskej únie, potom musia všetko toto preplatiť. To je celý obeh, celý systém ktorý funguje, celá štruktúra. E, máme tu prevádzačov v Nigerii, potom prevádzačov v Nigerii, prevádzačov v Libii. Myslím, že to dosť dobre poznáte. Ale je to v podstate aktivita, ktorá je navzájom prepojená. Je to obrovský obchod s drogami. Chcem sa spýtať, hovorí pán Artius, ale migranti nemajú peniaze so sebou. Áno, majú. E, sú tu nejaké e, bankové, nejaké pobočky, ktoré nejak tak e, odkiaľ môžu vytiahnuť. Nie, nie, oni majú peniaze v hotovosti. Nie, oni mm, predávajú v hotovosti. Myslím si, že aj televízne kanály urobili alebo natočili veľa reportáží o tomto. Áno, to je všetko v hotovosti. To je ten základný problém kriminálnych eh, činností, kriminálnych aktivít. A keď chcete prepojiť eh, to s otázkou mikropôžičiek. Áno, na to, ak chcete mikropôžičky, je potrebné mikrofinancovať, pretože aby chceme bojovať napríklad proti zničeniu celého tohto finančného toku a pre opätovné zakomponovanie týchto finančných tokov do bank je potrebné e, mať hotovosť. Čiže toto všetko, tieto kroky môžu znížiť tú kriminálnu činnosť, avšak to nie je ľahké. Avšak je tu Opätovne opakujem hlavne hotovosť, ktorá je v obehu. Ja chápem, pani, vaše otázky a je pravda, že Európska investičná banka má dohody s niektorými bankami, aby financovali mikropožičky, ale to nefungovalo, pretože to nebolo na no, zorganizované. Ja som sa spýtala Európskej investičnej banky, že prečo na tomto e, sa zúčastňujú. V Aňami sme sa zúčastnili tejto konferencie, pretože všetci tí, ktorí by chceli podporiť našu stratégiu mikropôžičiek, robia to z viacerých dôvodov, pretože je to hlavný, boj proti, hlavný nástroj boja proti chudobe a potom je to aj veľký nástroj bojovania proti praniu špinavých peňazí e, cez banky. Takže v tomto štádiu vám môžem povedať len toľko. Myslím, že už som dosť hovoril. Vy ste práve upresnili otázky, ktoré sme vám eh, eh, položili, takže ste dobre zareagovali. Eh, vôbec sa nemusíte ospravedlňovať. Ďakujeme za tie odpovede. Takže ja by som chcel zareagovať najprv na otázku, kde migranti dostávajú hotovosť. Musíme rozlíšiť, čo sa tu deje. Na hranici Nigeru je obrovská kríza spôsobená Boko Haram migranti cez Niger a nie e, juho-východní e, Nigerici. To sú ľudia z, z iných štátov na východe e, Nigerie, kde sú peniaze a kde ľudia vnímajú migráciu ako ekonomickú príležitosť pre rodiny a skupiny blízkych, pretože dostať sa ľahko do Talianska alebo do Francúzska alebo do západnej Európy je čosi, čo je vnímané ako jasná ekonomická trasa. Nejde tam o, nevyhnutne o chudobu, ale o príležitosť e, cestou migrácie a musíme tieto dve veci odlišovať, pokiaľ ide o e, juhovýchod Nigérie. Potom ešte na niekoľko ďalších vecí som chcel zareagovať. Otázka flexibility. Máme situáciu, kde sme schopní vynaložiť Eh, peniaze na technických systémoch, ale nie eh, do infraštruktúry. Čiže moji nigerskí partneri za mnou chodia a hovoria, chceme vytvoriť, tak ako ste nám navrhli, eh, rodinný súd, takže povieme, dobre, urobte tak, poskytneme technickú pomoc, poskytneme vám vybavenie, ale povieme, že im vám nemôžeme dať strechu nad hlavu, pretože E, infraštruktúru poskytnúť nemôžeme, ale ak ju neposkytneme, tak nemôžeme dať technickú pomoc. Čiže to sú takéto lokalizované e, flexibility, ktoré e, vlastne blokujú možnosť poskytnúť tú technickú pomoc. Pokiaľ ide o otázku mikroúverov, jeden z problémov, ktorý, e, ktorý som si všimol, jeden z problémov je, že veľmi často že tie e, e, kontrakty sú poskytnuté tým nesprávnym ľuďom. Čiže tí recipienti tých mikroúverov sú súčasťou toho obchodu. To nie je narážka na ministra financí, ale môžete diskutovať s ministriami financí a môžete hovoriť s členmi nigerskej vlády, ktorí E, povolia veľa vecí, ale či sa to dostane aj nižšie, na nižšie vrstvy spoločnosti, to je úplne iná otázka. Na záver otázka, ktorá, ktorú nastolili, že či môžeme poskytnúť bezpečnosť z hľadiska finančnej flexibility a či môžeme e, zabezpečiť, že financie budú správne využité a tak ďalej. No už všetci, alebo teda väčšina Eh, vykonávacích agentúr sú agentúry, ktoré majú robustné organizačné štruktúry. Keď eh, vlastne pracujeme na projektoch s našimi protistranami, tak nie prvý týždeň poskytneme veľké množstvo eh, k hotovosti, ale to je na základe výsledkov, skúmame to a tak ďalej či niekedy sa netrafíme, to je pravda, ale väčšinu, v 90% prípadoch e, to urobíme správne. Ak nie sme ochotní pristúpiť na toto riziko, tak budeme sedieť na, veľkom, na veľkej kope peňací, ktoré nedocielia ten rozvojový dopad, e, ktorý chceme. Na finálna otázka bola otázka ohľadom e, štádia, to je otázka kontextu alebo štátu. E, e, v juhovýchodnej Nigérii tam e, ten štát je legitimizovaný na základe lokálnych komunít, čiže tým nedosiahneme dopad inde, kde ten štát je uznaný, kde je legitimnosť, tak samozrejme, ale otázka je, E, netreba e, teraz to škatulkovať a povedať, že musíme ísť na to alebo ono ministerstvo. Treba byť dostatočne flexibilný, rozoznať jednotlivé kontexty a jednotlivé okolnosti. Povedali ste, že uviedli ste príklad súdov. Povedali ste, že nemôžete vytvárať infraštruktúru. Pozerám sa na komisiu. Experti už dohovorili. Možno Komisia by mohla povedať, kto rozhoduje o týchto lokálnych pravidlách, že môžete financovať, teda môžete poskytnúť technickú pomoc, ale nie infraštruktúru. Čiže kto rozhoduje? Je to v Bruseli, je to delegácia. Jednoducho povedať ministrom, že sme v procese započatie diskusí o novom európskom programe, nových európskych programov pre budúcu generáciu fondov. A ak sú tu technické problémy, tak ich musíme vyriešiť. A teraz je príležitosť teda e, vyžehliť problémy, ak sú nejaké a dajú sa ľahko vyžehliť. No a čo sa týka rozpočtovej podpory, na základe problémov v niektorých krajinách je tu e, skeptizmus, medzi kolegami pre kontrolu rozpočtu pri podpore rozpočtov, ale v iných krajinách to funguje. Neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Viem, že komisia e, teda možno e, teraz nevie sa vyjadriť, ale možno inokedy by ste nám mohli vysvetliť, ako sa to rozhoduje, ako sa robia tie rozhodnutia. V ideálnom svete by Eh, by tam sa rozlišovalo medzi EDF, trastovými fondmi, humanitárnou pomocou, ale v realite to je všetko, vlastne sú to rôzne línie. Možno je to nie je dostatočne skoordinované. Máte ešte čo doplniť? Máme ešte eh, niekoľko minút, pani Bahaj. Chcela by som zareagovať, lebo zaznelo veľa zaujímavých otázok pokiaľ ide o mm, teda ministra financií, ale čo je dôležité doplniť, že štúdie, ktoré poukazujú, že tieto programy nestačia na to, aby sa ukázali udržateľné alternatívy, ako hovoril pán minister, a myslím si, že e, pašerácké cesty sa nenarušia, len sú nebezpečnejšie, ale e, podnikateľské modely trastovými fondmi nenarúšame alebo ich nelikvidujeme, čiže tá pomoc musí smerovať do skutočnej potreby oprávnené financovanie a musíme prijať skutočnosť, že migrácia je súčasťou nášho charakteru. Musíme e, poskytovať vízové programy nielen medzi regiónmi, ale aj smerom do EÚ. Potrebujeme prácu, pracovnú silu, máme priestor ich akceptovať. Potrebujeme humanitárne víza pre žiadateľov o azyl, aby nemuseli platiť za pašerákov a nestali sa obeťami obchodovania s ľuďmi alebo otroctva v Líbii, aby mohli sa dostať do Európskej únie s humanitárnymi vízami, ktoré vydá výbor LIBE. Členské štáty EÚ musia splniť očakávania, ktoré už som spomenula, smerom k migrantom, proste osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú pomoc, presídlovanie, alternatívne cesty sú nevyhnutné tak pre utečencov, ako aj pre migrantov. Ďakujem za slovo. Thank you, thank you, thank you very much. I'm gonna pass the... Teraz dám slovo Ivon, aby, uzavrela, aby uzavrel zasadnutie. Nuž, eh, ja sa chcem poďakovať sekretariátu, štyrom výroborom za to, že zorganizovali dnešné podujatie, kolegom, ktorí E, sa zúčastnili aj pánovi ministrovi. Ďakujem za vaše užitočné príspevky. Ďakujem expertom. Myslím, že je pre nás zaujímavé vypočuť si od ľudí, ktorí pracujú priamo v teréne, pretože ako povedala spolupredsednička, niekedy ľudia, čo pracujú tu, si neuvedomujú, čo sa deje priamo na mieste, čiže pre nás je dôležité počuť e, z prvej ruky tieto detaily počas najbližších mesiacov začneme diskutovať o budúcom viacročnom finančnom rámci predseda rozpočtového výboru bude mať záujem na týchto diskusiách, ale začneme hovoriť aj o niektorých detailoch o budúcich programoch, čiže čím viac budeme mať diskusí takýchto, tým viacej zistíme ako poslanci a tým viac e, to môžeme zapracovať do budúceho rozpočtu a nastaviť ho na to, čo je naozaj potrebné priamo na mieste. Čiže veľa sme sa dozvedeli. Ďakujem, že ste prišli, ďakujeme za váš čas a zohľadníme množstvo z toho, čo ste povedali, použijeme to v našich diskusiách v najbližších mesiacoch. Takže ďakujem e, za e, vašu e, návštevu. Takže rečnička, teda ďakujem našim rečníkom a schôdza je ukončená.